Ďalší bod rokovania o e, dohovore TTIP, je to štvrtý bod. Koordinátori nominovali predsedov a stálych spravodajcov pre rokovania o TTIP. Predseda pani Toja, prvá podpredsednička našeho výboru, je spolu správodajca pre prípad absencie hlavného správodajcu. Bod 5. Misie ITRE v roku 2014 budú nasledovné. Jeden delegát z EPP, jeden z SAD. Máme zástupcu vlastne už z EPP, je to pani De Castillo. Nemám však. Mimochodom, gratulujem vám za všetky tieto nominácie za SAD jednoducho ešte nemáme osobu, ale snáď v blízkej budúcnosti. Ďalšie misie, konferencia COP20, nominácie priamo sekretariátu Envy. Mali by sa zapojiť politické skupiny so sekretariátom Envy, takisto na úrovni každého koordinátora. O tom viete všetko, milí koordinátori. Lehota je 24. júl 2014 o 12. Na poludne teda. Bod číslo 6 vypočutia 2014. Prvé vypočutie október, november 2014. Energetická bezpečnosť v zmysle vnútorného energetického trhu. V každom prípade formulácia energetická bezpečnosť podmienky vnútorného energetického trhu. Druhé vypočutie, pravdepodobne v decembri, podpora inovatívnych malých a stredných podnikov a startupov. Takisto sme navrhli, je to predbežný návrh, nie je to roz, rozhodnutie, výzvy pre vnútorný energetický trh a pri posledné kroky v tomto ohľade, ak chceme zorganizovať náš vnútorný energetický trh, aby fungoval. Potrebovali by sme takýto vypočutie o februári či marci. Nerozhodlo sa to však ešte. Rozhodnutie máme len k dvom vypočutiam, ako som už bol povedal. Po 7. koordinátori mali do 10. septembra by mali predložiť návrhy, pokiaľ ide o misie ITRE. Vypočutia ITRE v 2015 zástupcov e, agentúry Galileo, pri troch stálych a náhradných členov pre inštitucionálny, medziinštitucionálny panel ku Galileu, veľmi zaujímavé, a kontaktná skupina takisto. A posledný bod zo stretnutia koordinátorov, priradenie správ a stanovisk, nasledovné správy energetická bezpečnosť, EPP. Interoperabilita je to v rámci našej digitálnej agendy SAD a potom stanoviska boli priradené Všeobecný rozpočet 2015, predseda COP20 uznesenie, takisto predseda. To musí byť pripravené o dva týždne. Veľmi naliehavá otázka, naliehavé otázky. Treba sa do, do toho pozrieť. E, trhový e, stabilizačný e, e, mechanizmus, stanovisko EPP, e, observačné sta- satelity SAD ďalej Všetky ďalej in- iniciatívne správy k ním sa rozhodnutia príjmu v septembri. Toľko toľko teraz k potvrdeniu stretnutia a, a vlastne agendy. Máte všetky stretnutia vo vašich materiáloch na 3-4 mesiace, ktoré nasledujú. Takže netreba o tom vedieť. Náš e, osobitný e, harmonogram by mal byť v súlade s týmto. A ďalšia vec je skválenie e, lingvistických jazykového profilu. To je veľmi dôležité. Na stretnutiach ITRE máme takmer všetky jazyky. Nie, nie, e, približne 20. Takže každý môže využiť svoj e, vlastný jazyk. Ja hovorím anglicky, pretože materiály mám teraz v angličtine, ťažko by som mi to prekladalo do polštiny, aby by ste to následovne počuli zasa len v angličtine. Takže prejdem k ďalšiemu bodu. Všetky, e, e, to boli všetko oznámenia predsedu a teraz na 60 minút budeme hovoriť o oznámení o európskej energetickej stratégie. a tu chcem privítať chcem privítať pána Dominika Ristoriho, lídra DG generálneho riaditeľstva pre energetiku. Je dobré, že sa môžeme stretnúť. Musím vás informovať, pán generálny riaditeľ, Viac ako 60 eh, poslancov nášho výboru sú úplne novými členmi, poslancami parlamentu. Ste teda no, eh, eh, pre našich nováčikov veľ, je teda veľmi zaujímavé počuť vaše novinky v energetike a chcem vás, kolegovia, informovať, že akademické kvalifikácie nášho generálneho riaditeľa sú tiež v politológii, v medzinárodnej problematike práve a skúsený je i pokiaľ ide o energetické otázky, pretože bol generálnym riaditeľom e, Všeobecného výskumného centra od roku 2010 do 2013, takmer 4 roky, v Holandsku. A spoločné výskumné centrum v Holandsku sa zaoberá energetickými otázkami. Takže celá tá otázka e sa týka energetiky. Pán Ristori od začiatku tohoto roka bol generálnym riaditeľom generálneho riaditeľstva pre energetiku. Naša téma to sú oznámenia k európskej stratégie o energetike a vaša prezentácia, na ktorú sa tešíme. Môžete prosím začať. Ďakujem, pán predseda. Veľmi sa teším, že vás dnes e, stretám. Chcem vám poblahoželať predsedovi výboru ITRE, ako aj celému predsedníctvu, koordinátorom a všetkým členom, starším i novým e, členom v tomto výbore prvom rade vy ste e, v parlamente predstaviteľmi európskych občanov. Chcem vám pripomenúť, že energetika je rozhodujúca pre život celej európskej populácie. 100% našich obyvateľov. Energia je rozhodujúca pre blaho celej populácie. Samozrejme, je tiež veľmi rozhodujúca pre konkurencieschopnosť, tvorbu pracovných miest a má dopad. Je to nevyhnutnosť pre zdravotníckú oblasť, potravinárstvo, tiež pre životné prostredie, pre ochranu našej planéty. Ďalej otázka e, 85 CO2 ktorý je produkovaný práve pri energetických e, operáciách. Potrebujeme v tejto oblasti naozaj novú dimenziu. Toto osobitne platí, keď hovoríme o energetickej bezpečnosti. Zabezpečenie dodávok je dnes veľkou výzvou pre Európu. A rád by som toto oznámenie uviedol dvoma aspektami. V prvom rade e, ukrajinsko-ruská e, e, kríza demonstruje, aká je veľká zraniteľnosť v oblasti závislosti na energiách. Toto je skutočnosť. Po druhé, musíme e, Eh, vyvinúť okamžité opatrenia, chceme dramaticky znížiť naše závis- závislosť na energiách. V prvom rade momentálna kríza jasne ukazuje našu zraniteľnosť, pokiaľ ide o energetickú závislosť. Tu vám uvediem zo pár kľúčových čísiel. Dnes Európska únia dováža 53 energie, ktorú spotrebuje. A pokiaľ ide o externú faktúru Európskej únie, je to viac než miliarda eur denne. Po druhé, energetická bezpečnosť musí byť tiež vnímaná v kontexte rastúceho dopytu po energiách na svete a ten by mal len rásť o 27% v roku 2030. Tiež však v kontexte dôležitých zmien v dodávkach energií. to len vedie e, e, k búmu nekonvenčných fóriem výroby energetických zdrojov plynu v Spojených štátoch, kde je to viac ako 50 globálnej e, produkcie plynu v svete. Takže to bolo tým, pred desiatimi rokmi len marginálna časť. Ďalej dovozná za závislosť e, závisí 90 od ropy, 66 v oblasti plynu a v, e, u pevných fosílnych palív 42 e, a 40 u jadrového paliva. Ako viete, niektoré európske krajiny sú osobitne zraniteľné Mám tu na mysli menej integrované a prepojené ako pobaltské krajiny či východnú Európu. Momentálna situácia je e, naozaj e, v ohrození. Máme dominantného dodávateľa plynu, Rusko. Rusko minulý rok predstavovalo, predstavovalo 39 našeho dovozu e, plynu. V oblasti spotreby to bolo 27 spotreby EÚ. Tranzit 50 pokiaľ ide o Ukrajinu, celkového dovozu plynu z, Ruska. Toto je momentálny kontext a viete, že mnohí lídry v Európe dostávajú prez listy e, od ruského prezidenta, kde sú priame hrozby týkajúce sa budúceho tranzitu e, export, keď ide o export plynu z Ruska do Európy. Bolo dôležité tu reagovať jednoznačnou jedinou odpovedou, ktorú podpísal, podpísal predseda komisie, vys, vyslať jasný signál našim e, ruským, teda ruskému prezidentovi, pokiaľ ide o nové kapacity e, Európy, reagovať jednotným hlasom v tomto konteste. Takýto je momentálny kontext, pokiaľ ide o vonkajšiu závislosť. Našim oznámením sme prezentovali, e, sme tiež vysvetlovali, čo by sa malo e, e, robiť v oblasti krátkodobých opatrení, či dlhodobých a strednodobých opatrení. Musíme reagovať, aby sme pripravili ďalšiu zimu, majúc na pamäti možné škrty, pokiaľ ide o dovoz z Ruska. tejto súvislosti budeme osobitnú pozornosť e, e, e, venovať opatreniam, ako, je, ako sú naše úložné kapacity. Celkové kapacity sú 80 miliard kubických metrov. Momentálna úroveň 61,5. Toto bola presná úroveň v Európe 18. júla, teda pred niekoľkými dňami. Osobitnú pozornosť budeme venovať e, všetkým možnostiam reverzného toku. Takisto, e, pokiaľ ide o zrýchlenie E, naliehavých infraštruktúr, hlavne v súvislosti interkonektorov a energetických terminálov, majúc na pamäti najzraniteľnejšie oblasti. To bude rozhodujúce. Už sme spustili e, v členských krajinách posudzovanie energetických rizík, aby sme boli v stave jasne všetkým členským krajinám a všetkým zainteresovaným eh, dať reakciu v koncom augusta a na začiatku septembra. Paralelne samozrejme, viete, máme trilaterálne diskusie medzi Ruskom, Ukrajinou a Európskou komisiou. Počas dvoch mesiacov nebolo možnosť získať súhlas Ruska na, na rozhovory o cenách plynu. Na, za, na záver e, akceptovali naše naliehanie trho, na základe trhových mechanizmov vytvoriť e, ceny plynu. Dnešná situácia je nasledovná. Dosiahli sme urč, určitú predbežnú dohodu, pokiaľ ide o zimné ceny. Zapracovali sme výrazné škrty. A dnes musíme naďalej ešte diskutovať o letných cenách a bolo by dobre diskutovať e, e, navyše i dlhodobé e, kontrakty, aby sme znížili trvanie kontraktov a kvantity a znížiť trvalú domináciu Ruska, pokiaľ ide o Ukrajinu. A medzičasom budeme tiež e, pomáhať Ukrajine, aby sme pomohli reformám v energetickom sektore, ale aby sme boli lepšie schopní e, e, reagovať na základe trhového stavu. Pokiaľ ide o stredno a dlhodobé vyhliadky, naše odhady sú následovné. Európa by mohla znížiť svoju vonkajšiu závislosť na e, Rusku, ak by sme implementovali kľúčové opatrenia. Samozrejme, zníženie dopytu. Majúc na pamäti napríklad hlavne dopravný sektor, e, stavebný priemysel, bytovú otázku. Ak je to však možné, tiež by sme potrebovali vytvárať vlastné zdroje pre krajiny, ktoré si to želajú. Patrí tam i jadrová energia, takisto nekonvenčný plyn s tou možnosťou v prípade záruk pre životné prostredie toto zvládať. A toto v kontexte, kde budeme jasne identifikovať rezervy v Európe a tiež ekonomickú presaditeľnosť týchto projektov Budeme tiež potrebovať viac diverzifikácie dodávateľov energii. Mali by sme zvýžiť e, rýchlejšie e, e, rozvíjať južný koridor a rozvinúť novú energetiku na juhu Európy, využijúc existujúce rezervy a e, kapacity v zemnej oblasti. To bude rozhodujúce, ak to urobíme, tak paralelne urobíme veľké zmeny, pokiaľ ide o energetické dodávky. To teda znamená viac kapacít pre niektoré krajiny vyrábať plyn a vyvážať e, plyn zo Severnej Ameriky, majúc na pamäti potrebné kvantity a bolo by určite možné redukovať ku koncu desaťročia dominantnú pozíciu Ruska na trhu. V neposlednej miere všetky tieto opatrenia, pán predseda, sa budú rozvíjať v úzkej súčinnosti a prepojení s politickým rámcom do roku 2030. Ďakujem veľmi pekne, pán generálny riaditeľ. Prejdeme teraz k našim otázkam a poznámkam. V prvom rade koordinátori. Tri minúty, bude mať dispozícii každý. Niektorí venovali. Eh, teraz začneme od EPP. Pán eh, eh, Görg, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem e, za prezentáciu. V prvom rade gratulujem e, komisii za jej, k jej práci a hlkovej e, štúdii k tejto veľmi dôležitej téme. Zastupujem tu Maďarsko, jednu z krajín Srednej a Východnej Európy, ktorú v roku 2006 a 2009 plynová kríza E, ťažko zasiahla. Neprekvapuje, že návrhy komisie e, podporujem. Mám iba e, dva, dve krátke pripomienky. Pokiaľ ide o strategické zadržiavanie plynu a otázku reverzného toku, chcel by som upriamiť vašu pozornosť na jednu dobrú prax v Maďarsku. Maďarsko zaviedlo e, povinné strategické zásoby plynu e, tesne po kríze, plynovej kríze roku 2006. To znamená, že momentálne 1,5 e, miliardy kubických metrov sa v Maďarsku v Maďarsku je e, e, v zásobe a iba v prípade e, nejakého nebezpečenstva sa môže na ne siahnuť. Po ropnej kríze v 70. rokoch bolo, boli zavedené tiež povinné zásoby ropy. Ja si myslím, že to je logické, keď porovnáme ropu s plynom, sú tam svoje špecifika E, má to vplyv na e, domácnosti e, až po určitom čase, keď nie sú zásoby ropy, ale keď nie sú zásoby plynu, tak to domácnosti pocitujú okamžite. A moja druhá pripomienka k tomu reverznému toku kým bude plne operatívny, funkčný vnútorný trh medzi členskými štátmi, situácia veľmi zlepší, preto žiadame, aby komisia e, zaviedla povinné e, reverzné toky na všetkých prepojeniach a samozrejme e, treba, aby sa zaviedli, zavedlo nariadenie týkajúce sa bezpečnosti dodávok plynu vo všetkých členských štátoch. Ide tu obzvlášť o južnú a východnú časť Európy, kde treba vylepšiť situáciu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem. Pán Nika, koordinátor SND. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán generálny riaditeľ, dnes sme tu mali prezentáciu, ktorá obsahovala veľmi znepokojujúce prvky, napríklad ako e, pokračovať v budúcnosti oznám, ktorý nám urobila Medzinárodná organizácia pre energiu minulý týždeň, ktorá povedala, že Európa stratí 30 miliónov na zamestnanosti v dôsledku e, rastu produktivity. Dovolte mi, aby som sa krátko k tomu vyjadril. My môžeme hovoriť o jednotnom trhu s energiou v Európe iba vtedy, keď budeme mať na dostatočnej úrovni infraštruktúry dnes už nemôžeme vidieť, aký chýb sme sa dopustili, keď sme zredukovali fondy určené na vybudovanie energetických infraštruktúr v niektorých členských štátoch. A dnes konštatujeme, že bohužiaľ e, hydroelektrárne e, e, nemôžu e, byť predmetom takýchto transferov energie. A to je e, vlastne dnešný výsledok týchto rozhodnutí. A teraz rokovania s Ruskom. K tejto téme by som mal jednu otázku. Dá sa predpokladať, že dôjde aspoň k nejakej dohode ohľadne cien s Ruskom? A varím VTO získala predbežnú dohodu o tom, aby e, sme potom mali takúto dohodu e, o cenách, lebo to by veľmi prispelo k stabilite situácií na trhu s plynom. Ďalšia otázka. Zajtra budete publikovať správu o energetickej efektívnosti. Môžete nám o tom povedať niekoľko podrobnosti, pretože sú tu niektoré veci, ktoré sa týkajú Európskeho parlamentu, ktorý stanovil prah 40 na obnoviteľné energie do roku 2030. Následne e, celkom správne ste hovorili o potrebe diverzifikovať energetické zdroje. A tu e, sa v minulosti, tu v minulosti došlo k ďalšej chybe, k ďalšiemu omylu my sme neboli dostatočne odhodlaní na to, aby sme sa pozreli, že či prejdeme na Nabuko, pokiaľ ide o e, zabezpečovanie sa plynom zo Stredného východu. Čo sa deje s Nabukom? My potrebujeme diverzifikovať naše zdroje plynu. Čo si o tom myslí komisia? Hovorili ste už o potrebe podporovať po, využívanie e, energetických zdrojov zo Stredozemného mora. Ale Vieme, že tam boli objavené značné množstva energie. Aké je stanovisko komisie k tomuto? Ďakujem. Rešpektovali ste rečnícky čas. A teraz dávam slovo pánovi Jackievičovi, ktorý nahrádza koordinátora skupiny ECR. Ďakujem. mne mm, brak... E, v dokumente, ktorý e, má titul Stratégia, ma predstavuje úplne chýbanie zmienky o členských štátoch, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine. Hovoríme o krajinách, ktoré tiež sa chcú stať e, členmi EÚ a Ukrajina by mala mať jasné garancie z členských štátov, že energetické vydieranie, ako je tomu teraz zo strany Ruskej federácie, nemá miesto pri zabezpečovaní energetického zásobovania Ukrajiny. Druhý bod. Chcel by som požiadal, a týka sa to vlastne zdrojov, e, nekonvenčných zdrojov plynu a to je naozaj dôležitý prvok. Môžeme hovoriť o energetickej e, bezpečnosti v Európe, ako aj o potrebe E, valorizovať tento plyn a pozrieť sa, čo je v záujme Európskej únie ako celku. A moja otázka je teraz nasledujúca. Čo je dôležitejšie zachovať životné prostredie a krajinu alebo energetickú bezpečnosť EÚ? Ja som presvedčený, že keď hovoríme o takomto type energii, tak pozrite sa, keď hovoríme o generátoroch, tak ekologisti nie sú takí nervózni, keď hovoríme o nich, ako keď hovoríme o e, tomto type e, energie, ktorú môžeme získavať z pôdy. No a v tomto dokumente sa tiež e, zdôrazňuje e, politika e, vzhľadom na klimatické zmeny. Pozrite sa, dámy a páni, ja si myslím, že toto je dôležité, ale myslím si, že ešte dôležitejšia je naša súčasná závislosť E, na východnej Európe, pokiaľ ide o naše energetické zdroje. V dokumente sa hovorí, že sa bude rešpektovať že sa budú rešpektovať rozhodnutia prijaté v členských štátoch, pokiaľ ide o energetický mix, ale potom sa hovorí v tom istom dokumente, že je veľmi dôležité venovať sa téme E, klim, politík e, klimatických zmien, ktoré sú veľmi e, také prísne a musíme sa pozrieť, čo robia členské štáty. Členské štáty e, by sa mali rozhodovať e, zvrchovanie, alebo ako to robiť. Na to by som si rád vypočul odpoveď. A ďalšia otázka infraštruktúr. V bode číslo... Mm, tu je, áno, som ho našiel, je, týka sa to plynu. Bol by som rád, keby ste povedali, že Európsky fond by sa mal postaviť za tie krajiny, ktoré sú e, na východe Európskej únie, lebo oni často závisia len od jediného zdroja plynu a preto je to dôležité v každej kríze. Teraz ho pán predseda prerušuje rečníka. Ešte jednu e, vetu. Južný prúd a južná južný koridor, to je veľmi dôležité a to by malo byť jednou z prioritných akcií EÚ. Teraz už e, rečník prerušený predsedom a pán Peterson ako zástupca ALDE, podpredseda nášho výboru ITRE, vystúpi e, v mene koordinátora. Thank you very much, Mr. Ďakujem veľmi pekne, pán Ristori, za tento úvod. A teda obnoviteľné zdroje, obnoviteľná energia je dôležitou súčasťou riešenia tých víziev, ktorým čelíme. Rozmýšľam, či by ste mohli trošku pouvažovať o potrebe a nutnosti nejakých záväzných cieľov v tejto oblasti, v oblasti ich e, podielu na e, celkom energetickom mixe. Mohli by ste k tomu niečo bližšie povedať a potom Zdá sa mi, že už tu stojíme pred problémami týkajúcimi sa e, štátnej pomoci a jej pravidiel. Vidíme členské štáty, ktoré sa snažia e, si vytvoriť e, z časti veľmi dobré riešenia, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje napríklad, o dodávky energie, chcú zvýšiť svoju nezávislosť takýmto štýlom, ale zároveň sú v konflikte tým pádom s aktuálnymi úpravami týkajúcimi sa štátnej pomoci. Takže moja otázka pre vás je, e, mohli by ste trošku pouvažovať e, nad tým, ako vy vidíte súhľub medzi aktuálnymi e, pravidlami a tým, ako tieto môžu z časti pôsobiť ako brzda pre to, čo chceme docieliť? v oblasti dodávok e, energii a zvyšovania e, našej nezávislosti. Ďakujem pekne aj za to, že ste sa pridržiavali rečníckého času. Ďalším rečníkom je pán Silikiotis, koordinátor za GUE. E, Ďakujem. Pán Ristori, pre nás sú zdroje energie veľmi dôležité pre našu ľudskú existenciu. Je teda dôležité zabezpečiť bezpečnosť dodávok, ale e, obzvlášť treba teda, aby občania mali prístup k zdrojom energii, aby tieto e, boli pre ne zaplatiteľné. Na to je potrebno, potrebné e, mať dosť financií, a treba tu aj podporu e, zo strany e, štátu, aby tu, bola, aby tu bol e, rovnoprávny prístup k energiám otvorený pre všetkých občanov. A chcel by som poukázať na to, že potrebujeme skutočnú stratégiu pre obnoviteľné zdroje energie. Síce e, sme nejaké nové metódy e, vytvorili, ale treba ich e, používanie rozšíriť tak, aby sa naozaj dalo hovoriť o e, dodávkach e, energií, ktoré sú e, environmentálne. No a už aj predračníci poukázali na to, že ste sa nevyjadrili k takým témam ako napríklad e, východné e, stredomorie a prítomnosť e, ropy a zemného plynu. V tejto časti máme tu jeden členský štát, Cyprus, ktorý práve prišiel na to, že na jeho území sú takéto zásoby, ale potrebné je ešte zabezpečiť aj prístup k ním. Ale to ste všetko spomenuli iba veľmi e, všeobecne túto zónu stredozemia a tieto tzv. E, stredozemné úzly. E, a bolo by dobre, keby ste sa podrobnejšie vyjadrili aj k tomu, ako má vyzerať spolupráca so susednými štátmi na to, aby tento stredomorský koridor sa skutočne vybudoval. Komisia by mala mať silnejšiu stratégiu v tejto sfére a mala by prijať opatrenia, aby sa tieto zdroje energii skutočne dali aj využiť. Teraz sme povedali, že žiadne členské štáty už nemajú ostať izolované, že to je cieľom, ale aby sme ho dosiahli, aby žiaden členský štát nebol vyčlenený z, e, z týchto veľkých e, sietí e, zasobovateľských. Treba ešte prijať určité opatrenia. Treba toho urobiť viac, než doteraz sa udialo. Ďakujem pekne. A teraz kolega Vlod Turmes v mene Zelených. Ďakujem pekne, pán Ristori, za váš úvod. Keď si čítame text komisie, je toto známe, ten známy scénár 90 je to teraz, ešte, to, ešte tá závislosť na e, plyne zvýši. V, ro, v oblasti ropy je to e, tiež e, v budúcnosti horšie, ako očakávame. Čo je pozitívne je, že ste tu ponechali klimatické zmeny, Komisia, myslím, v, dobrých rokoch, v posledných rokoch dobre popracovala na otázke reverzne, reverzných tokov a že potrebujeme možno aj novú legislatívu. Veľmi ma zaujímali e, návrhy pána Georka, ako by sme mohli e, posilniť povinnosť e, povinných zásob plynu. A potom je tu dôležitá otázka solidarity E, Rakúsko tu prednedávnom pozvalo pána Putina, máme tu, máme tu South Stream, máme tu Francúzsko, Nemecko, Taliansko so svojím ENI. Takže myšlienkou je e, prechod cez Ukrajinu e, nahradiť South, South Streamom. To je plán Ruska. Veľa vlád v Európe toto podporuje a teda ako sa nájdú investori, ktorí budú investovať do ukrajinských eh, eh, plynovodov. Otvorili ste e, sa tomu, e, že by tam mali vstúpiť medzinárodní investori, ale zároveň vlády robia všetko, aby odradili investorov e, od investícií do ukrajinského plynovodu. Mohli by ste sa k tomu trošičku bližšie vyjadriť? A potom k tomu, čo povedal Gordon Peterson, myslím si, že naozaj veľmi dobrý bod vo vašom dokumente sú obnoviteľné zdroje. Veľmi málo tam spomínate o solárnej energii, o offshore, e, veternej energii, a e, vlastne tá situácia, ktorá e, nastala v Bulharsku a v ostatných krajinách túto zimu, nie je tam nič, žiaden návrh, ako by sa to dalo odvrátiť v budúcnosti. A e, potom ešte sme hovorili o tom, že dnes sme na 2% efektívnosti ročne. Najlepší návrh je 30 a to to by znížilo každoročné úspory na 6 miliónov e, e, ekvivalentov ropy. Takže v strede najväčšej geopolitickej e, plynovej krízy, aj keď sa aj pozrieme na Irak, týka sa to tiež aj ropy, komisia EÚ zajtra plánuje znížiť z 15 miliónov tón ekvivalentov ropy na 6 úspory budúcnosti. Mohli by ste teda vysvetliť e, ten, e, tie politické úvahy, ktoré stáli za týmto návrhom? Ďakujem. A teraz kolega Žere Helmer za EFTD. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Začal by som tým, že pripomeniem pánovi Ristoriemu to, čo pán Günther Oettinger, e, komisár pre energetiku, povedal a to, že už si nemôžeme dovoliť jednostrannú energetickú politiku. A chcem aj pripomenúť to, čo eh, odchádzajúci eh, komisár eh, pre priemysel Antonio Tajani povedal, to, že teda čelíme priemyselnému masakru kvôli cenám za energie. Súhlasíte s tým a postúpite tieto informácie aj budúcim komisárom? Komisia tiež indikovala, že e, vidí, že veľmi e, dôležitú úlohu má bydricový e, plyn pri znižovaní nezávislostí a zároveň podporuje zelené lobistické skupiny, ktorých cieľom zdá sa je rozširovať kampaň práve proti bydricovému plynu. Mohla by komisia prestať ich podporovať? A moja posledná otázka. Vo Veľkej Británii Eh, pán Ed eh, eh, Davy, náš rozmyslený sekretár, sa pýtal, že a aký význam majú naše ciele, ak Čína a India sa k ním ne, sa k nám nepridajú a týmto sa môže poškodiť európsky priemysel, pretože veľkí emitenti ako Čína a India jednoducho sa nechcú k nám pridať. Ďakujem vám, pán kolega. Stručný, eh, stručné vyjadrenie zo strany eh, pána generálneho riaditeľa. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja ďakujem. Pozrime sa eh, na prvú otázku. Chcel by som potvrdiť strategický význam, ktorý má skladovanie a zásoby Pravdepodobne to v minulosti nemalo maximálnu prioritu, ale v budúcnosti a v budúcich rokoch by k tomu malo dôjsť. V tomto kontexte budeme trvať na tom, že e, čím viac zvýšime e, schopnosť skladovať, aby sme mohli adekvátne Eh, hospodáriť na, budúci, eh, na budúcu zimu s energetickými zdrojmi, chcem pripomenúť, že Európska únia má momentálne 80 miliárd eh, kubických metrov. Objem, ktorý prechádza Ukrajinou, predstavuje asi 60 miliard. A my teraz si skutočne preskúmame tie najlepšie praktiky vrátane maďarskej. Rovnako budeme počas budúceho mandátu komisie spolu s parlamentom e, sa zamýšľať nad možným vývojom skladovania, e, strategického skladovania plynu, zásob plynu. E, problémy nemôžu ovplyvniť význam reverzného toku. My sme od prvých dní trvali na potrebe podnietiť e, tento nový plynovod zo Slovenska na Ukrajinu a sme ho aj podporili. Tento plynovod bude operatívny pred zimou, tohto ročnou zimou a bude schopný zabezpečiť asi 80 miliárd kubických metrov. A ten istý model by sa mal aplikovať na všetky prepojenia v Európe. A my budeme na tom trvať, aby sme boli operatívni, pokiaľ ide o reverzný tok a o prepojenie, a takisto, aby to pokrylo celé európske teritorium. A teraz prejdem k ďalším vystúpeniam. Naozaj súhlasím s vami, keď hovoríte, že ako prioritnú treba rozvíjať infraštruktúru. Bez infraštruktúry a strategicky e, koncipovanej a prioritnej infraštruktúry my nebudeme môcť zabezpečiť zásobovanie a, a jeho bezpečnosť. Samozrejme, že budeme musieť prepojiť sever a východ s juhom a s príslušnými e, prepájacími uzlami. E, v prvom rade musíme jasne povedať, že musíme vyvinúť na juhu Európy nový úzol a využiť pritom všetky možnosti, ktoré nám poskytujú existujúce reve, e, rezervy a zároveň by sme sa mali pokúsiť využiť aj ostatné e, zásoby. Pokiaľ ide o diverzifikáciu e, Nabucco South Stream, tu hovoríme o južnom koridore. A ja sa o tejto možnosti, že e, hovorím o tej možnosti, že k nám príde plyn z Azerbajdžanu cez Gruzínsko, e, cez celé Turecko, balkánske krajiny, pričom záverečný bod terminál by mal byť v Taliansku, ale treba povedať, že v súčasnosti hovoríme o množstvách, ktoré sú relatívne skromné. Hovoríme asi o desiatich miliardách kubických metrov a takto to bude aj v nasledujúcich rokoch. Samozrejme, že my môžeme ešte navrhnúť e, ďalšiu vetvu e, tohto e, plynovodu z Turkestanu. A pokiaľ ide o South Stream, tak ako povedal pán Turmes, naše pozície boli jasné a závery našej správy sú tiež jasné v súčasnej situácii by sme mali pozastaviť všetky aspekty, ktoré sa týkajú e, plynovodu South Stream, pretože keby sme to neurobili, bolo by to ešte horšie. A projekt by mal byť e, zrevidovaný vo svetle súčasnej krízy. Ako viete, budeme venovať najväčšiu a maximálnu pozornosť tým iniciatívam, ktoré vyvinuli niektoré členské štáty, pretože musíme vytvoriť spoločný front, najmä v tomto zložitom období, ktorým práve teraz prechádzame. No a tu e, hovorím o stratégii, o energetickej bezpečnosti, pretože iba keď e, tento front udržíme jednotný, budeme mať pozitívne výsledky. A preto Musíme maximálnu pozornosť venovať tomuto bodu a využívať všetky možnosti, ktoré máme v naše, k našej dispozícii. A pokiaľ ide o ceny, tak samozrejme, že rokovania o cenách sú obchodné rokovania, ale pokiaľ ide o ceny za plyn, tak tu hovoríme o cenách, ktoré Rusko vnúcuje Ukrajine, ktoré sú oveľa vyššie ako priemerné ceny za plyn, s, ktorým, s ktoroukoľvek inou krajinou sú nad touto hodnotou. A v tomto kontexte si myslím, že sa nám podaril úspech. Zredukovali sme e, výrazným spôsobom tieto ceny počas e, súčasných rokovaní. Rokovania sa neskončili, pokračujeme v bilaterálnych kontaktoch s Ruskom a s Ukrajinou, aby sme mohli pokračovať v tejto činnosti aj v budúcich týždňoch. Ale budeme sa venovať aj aspektov, ktoré sa týkajú rokovaní o cenách, pričom samozrejme chceme rešpektovať všetky interné normy a všetky normy v oblasti e, hospodárskej súťaže. Samozrejme, budeme venovať pozornosť aj Čiernemu moru a novým ložiskám, ktoré môžu byť v tejto oblasti objavené. Môže to byť ďalší argument k nášmu rozhodnutiu navrhnúť e, nový úzol pre distribúciu plynu na juhu Európy. A teraz odpoviem ďalšiemu, e, ďalšiemu vystupujúcemu poslancovi. Samozrejme, že my absolútne podporujeme Ukrajinu. Nebudem vám tu teraz opakovať e, všetky rozhodnutia, ktoré sme prijali v oblasti finančnej pomoci, ale v energetickej oblasti máme také isté postoje. Podporujeme Ukrajinu v jej rokovaniach e, s Ruskom o plyne. A pokiaľ ide o nekonvenčný plyn, bolo tu jedno vystúpenie k tomuto bodu, tam by som chcel byť veľmi jasný. My sme otvorili možnosť prostredníctvom rozhodnutia komisie v januári preskúmať túto možnosť z vedeckého hľadiska. Treba naozaj všetko poriadne vyskúmať, preskúmať, urobiť bilanciu, pozrieť sa, aká je geológia v oblasti možných rezerv, aká je ekonomická E, priechodnosť a aké e, garancie musíme dať v oblasti životného prostredia. Ak sa to splní, tak tie krajiny, ktoré si to budú e, želať, tak tam budeme mať nové energetické zdroje. A všetko, čo sa týka infraštruktúr, tak s podporou parlamentu sme získali 5 miliard 800 miliónov eur a to je prvý krok Samozrejme, že toho bude ešte viac, ale my budeme robiť stále to možné, aby sme mohli e, z týchto peňazí mať čo najväčší e, úžitok. A pokiaľ ide o obnoviteľné energetické zdroje, tie sú súčasťou riešenia, súvisia s vlastnými zdrojmi, ktoré máme a my riadíme e, pozitívne zmeny, pokiaľ ide o vývoj trhu a našu vôľu vytvoriť čo najväčší možný trh vrátane využitia e, mechanizmov regia, regionálnej spolupráce v Európe. Tiež by som vám chcel povedať, že prostredníctvom úsilia v oblasti fotovoltaickej energie a v ďalších aspektoch sa nám podarilo dosiahnuť ekonomickú rentabilitu. My potrebujeme čo možno najširší trh a konvergenciu národných systémov poskytovania pomoci a v tomto smere e, naozaj investujeme obrovské úsilie, aby sa nám to podarilo. A ako už sme povedali, tak e, máme tu ist- niektoré vlády, ktoré prijali rozhodnutia, že pôjdu ešte ďalej. To je Nemecko, tam máme 30% do roku 2030 a francúzska vláda si stanovila cieľ 32 e, do roku 2030, teda pokiaľ ide o klimatické zmeny. A to figuruje už aj v národných legislatívach. Pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, ja tu nechcem predpovedať to, čo sa stane zajtra na e, stretnutí kolegia a v mojom DŽ, ale my môžeme mať ambiciozne, avšak realistické ciele. najskôr musíme mať schopnosť využívať naplno potenciál v sektoroch kľúčových, ako je napríklad sú byty, ktoré spotrebovávajú 40 spotrebovanej energie a tam je obrovský potenciál. Môžeme oživiť ekonomickú aktivitu, vytvoriť pracovné miesta a zredukovať dovoz plynu. Takže toto som chcel e, povedať, pán predseda. Ďakujem samozrejme, že môžete ešte odpovedať aj na ďalšie otázky. Mám tu 12 žiadosti o slovo. Teraz navrhujem, aby sme uzavreli rečnícky zoznam. Súhlasíte? 14 rečníkov, 15 rečníkov. Dobre. E, nebude možné dať slovo e, viac ako ako e, niekoľko sekúnd. Jedna minúta na rečníka. Ľutujem, ale musím zredukovať rečnícky čas. Každý dostane jednu minútu, pretože e, musíme rešpektovať e, časový rozvrh. Takže e, rečnícky zoznam je teraz uzavretý. Ja som si poznačil mena tých, ktorí si želali vystúpiť. Každý má jednu minútu a začíname pánom Schaffhauserom. Nech sa páči. Vážený pán predseda, veľmi pekne ďakujem. Vo všeobecnosti import predstavuje 4 až 5 HDP každej krajiny. E, tento dovoz podľa e, vykonaných štúdií, ja som bol kedysi šéfom regionálneho e, servisu pre energie v Alzasku, tento import sa znížilo 20 až 25 to by znamenalo, že my môžeme e, znížiť o 1% HDP na globálnej európskej úrovni náš e, energetický import. To by si vyžadovalo investície e, na úrovni 10 HDP. A to by bola obrovská stavba, ktorá by dokázala reagovať na energetické výzvy a tie by zodpovedali E, schopnosti e, centrálnej banky injektovať do e, peniaze do veľkých energetických programov. Čo si myslí komisia o takomto širokom programe šetrenia energiou. Ďakujem pani Del Castillo, nech sa páči. Uh, thank you, chair, Thank you, um, Ďakujem. Vážený pán generálny riaditeľ, budem hovoriť po španielsky. Je úplne jasné, že jedna z hlavných oblastí, alebo možno hlavná oblasť, kde treba robiť e, európske politické úsilie, je práve oblasť energie. Spoločná energetická politika, pretože úloha a výzva je tak obrovská, že tomu môžeme čeliť iba spoločne a nie fragmentovane na národnej úrovni. Dva hlavné piliery piliere návrhu komisie sú optimizácia zdrojov v oblasti energetiky, rozvoj domácich produktov a diverzifikovať zdroje a cesty prívodu energie. Komisia sa tu zmienuje o zvýšení e, likvidity, o budovaní infraštruktúr, aby plyn z Norska a zo Severnej Afriky prichádzal do Európy a keď to prepojíme s e, budovaním e, jednotného vnútorného trhu, tak pán generálny riaditeľ, vy dobre viete, že tu chýba dátum. Prečo tu nemáme dátum? Napríklad ohľadne prepojenia Španielska a Francúzsko. Iberský poloostrov má polovicu e, plynových staníc e, v porovnaní s Európskou úniou a toto by bola jedna z ciest, ktoré sú nevyhnutné a naliehavé. Ďakujem, pán Janoš Levandovský. Dnešná prezentácia ukazuje jasne, ako sa vyvíja energetika v Európe. Minimálne energetika trikrát e, dominovala to zasadnutia komisie v roku 2014. V januári, keď išlo o rovnovahu medzi environmentálnymi otázkami a konkurencieschopnosťou v apríli išlo o pravidlá štátnych e, dotácií s obmedzením na obnoviteľné energie, ale išlo i o modernizáciu existujúcich sietí a energetický mix a teraz e, i o konvenčné riešenia balíčka, diverzifikáciu a podobné. Ale je tu i bod číslo 8, ktorý hovorí o jednote, hovorení jedným hlasom, pokiaľ ide o vonkajších dodávateľov. E, je tu jeden, e, ktorý, kde ide o e, naozaj dominantnú pozíciu Gazpromu, monopolné správanie pri cenotvorbe. Možno, že by tu boli dvo, do, uh, uh, monopoly uh, podobné ekonomickým. Takisto bolo možné vytvoriť eh, hraničné hodnoty pre komodity a konvergenciu o cenotvorby. Ďakujeme. Ďalším je kolega Poš. Ďakujem. Hovoríte o energetickej účinnosti ako zníženie, nástroj na zníženie dopytu Komisia ale nehovorí o žiadnom inom riešení než Emission Trading System. Mali by sme tiež zapojiť EPC alebo e RSCO ako možnosť riešenia situácie napríklad v priemysle. Pripravujete zadanie pre členské krajiny v tejto oblasti? A druhá otázka, pre cezhraničné prepojenie počítate s tým, že súkromné zdroje by zabezpečili polovinu z tých 200 miliard požadovaných e, prostriedkov na budúce obdobie, kde nájsť tú druhú polovicu. Napríklad investície do spätných tokov, ktoré by mohli znížiť energetickú bezpečnosť vo východnej Európe. A posledný bod potom to je bezpečnosť sietí kvôli zvýšenej produkcii z obnoviteľných strojov, napríklad cezhraničné prepojenie. Každopádne žiadate o inteligentnejšie riešenia a má to otvorený koniec. Aké by bolo to inteligentnejšie riešenie? Prepačte za zlú výslovnosť. Ste Češ, Čech, takže asi je výslovnosť iná. Ďalším uh, rečníkom je pán Kelly. Ďakujem. Dve otázky. Prvá. Pán Ristori, ste spokojní s plánmi, ktoré majú členské krajiny, teda tie, ktoré majú E, stratégie pre rozvoj e, energetických terminálov. Ak nie, čo by ste chceli, aby členské krajiny alebo všetky členské krajiny urobili v oblasti e, podobne ako Severná Amerika, napríklad v bridlicovom plyne a podobne. Druhá otázka. Chceme byť viac nezávislí, pokiaľ ide naše vlastné naslé zdroje, konvenčné či nekonvenčné metódy. Môžeme to urobiť a stať sa eh, konkurencieschopnejšími na svetovej aréne, alebo naopak stávame sa menej konkurencieschopnými. Ďakujeme. Teraz má slovo ako ďalšia rečnička pani Fan Bremt. Využijem svojich 60 sekúnd na to, aby som aby ste ďalším e, komisárom odovzdali politickú, politické posolstvo, namiesto aby som kládla detailné otázky. To, čo máme pred sebou, návrh komisie k energetickej bezpečnosti je podľa mňa a podľa mnohých politických skupín krátkodobý a dosť e, konzervatívny pohľad na to, aká by mala vyzerať energetika Mala by to byť ale stratégia pre e, klímu takisto, pre udržateľnosť, pre obnoviteľné energie a pre rast pracovných miest. Podľa mňa je to možné a je to nevyhnutné, pretože inak tieto stratégie pôjdu všetkými možnými smermi. V tomto ohľade potom energetika a úspory v energetike a efektívnosť, no už tak to je kľúčový materiál Musíme ho totiž implementovať a keď ho budeme implementovať dobrým spôsobom, budú tu klimatické i pracovné, e, i, i, i zamestnanecké ciele. Otázka znie, kam budeme smerovať, či budú záväzné ciele k všetkým týmto témam, pretože to chceme. Ďakujeme, hovorí pán predsedajúci. V posledných piatich rokoch sa nám to nepodarilo a nepomílme e, sa i tentokrát. Slovo má teraz ako ďalšia rečnička pani Werner. Pán predseda, vážený pán generálny riaditeľ, často sa tu spomenula téma konvenčných Eh, hovorilo sa o frackingu, o briticovom plyne. U nás spolk sa opatrne diskutuje táto téma, pokiaľ ide o eh, znečistenie podzemných vôd, eh, ekologickú únosnosť, ale je tu nad rámec toho otázka, keď sa venujeme tejto novej téme, bridlicového plynu v plnom rozsahu nemožno hovoriť i o regeneratívnych energiách, keď chceme ísť teda novou cestou, novou kapitolou. To by som chcela počuť od vás. Ďakujeme pani. Pán Erikson je ďalším rečníkom. Budem hovoriť švédsky. Eh, jag, har, eh, Ďakujem za toto oznámenie. Je to diskusia dôležitá. Dve ťažké otázky, ktoré máme pred sebou. Otázka klimatická, tu dobre zvládnuť. A potom po druhé, e, bezpečnosť e, dodávok energie je. A teší ma tu, že komisia nepoču, nepočúvala hlasy ignorantov, ktorí sa javia ako hluchí, keď ide o ekologické otázky. Vo Švedsku tvrdíme, že bez ohľadu na to, ako sa snažíte, e, veci sa veľmi nemenia. A keď hovoríme o bezpečnosti dodávok, máme tu Rusko, Ukrajinu, kde mnohí e, vyjadrujú obavy, ale bola tu takisto severoafrická kríza, a Severný Kaukaz. Potom sme hovorili o Iraku, na blíz, konflikte na Blízkom e, východe. A presúva sa toto síce do iných regiónov a zraniteľnosť ale zostáva. Možno by sme preto mali priostriť svoje ambície a vytvárať viac zdrojov obnoviteľných energií, vyššie ambície by mali tiež byť, byť v hre. Ďalší rečník. Mi all'onorevole Erickson. Io ho letto questo report. Čítal e som túto správu. Komisia 28. maja sa možno e, prebudila a povedala, aha, máme tu problém, sme zraniteľní v oblasti e, energetiky. Sice e, niektoré e, návrhy ako vytvorenie e, prepojenej siete zásob, takéto vieme podporiť, ale iné sú pomerne slabé. Jediný spôsob, ako naozaj urobiť našu budúcnosť bezpečnú a vyzbrojenú pre budúcnosť a demokratickú je viac sa spolahnúť na obnoviteľné zdroje energií. Preto by som sa vás chcel spýtať na ciele klimatického balíčka. Aké témy to budú? Či e, ciele týkajúce sa energetickej efektivity budú zápisné pre jednotlivé členské štáty alebo EÚ e ako celku a ako budeme e, postupovať v prípade, že niektoré e, členské štáty sa vydajú presne opačným smerom. My v Taliansku eh, eh, najprv teda vláda Monty a teraz vláda Renci sa snaží tento aktívne odburavať určité eh, subvencie. Sme zaznamenali veľké škody v oblasti podpory obnoviteľných zdrojov energií. Ďakujem, ďalší rečník. Vážený pán predseda, pán generálny riaditeľ, E, energetická bezpečnosť je kritickým európskym problémom, ale musíme mať schopnosť a premeniť tento problém v príležitosť. To znamená, musíme zmeniť e, spôsob výroby, zásobovania a musíme staviť na nový model, e, ktorý stojí na obnoviteľných energetických zdrojov. Potrebujeme skutočný vnútorný energetický trh a tam dve dimenzie vlastnú produkciu a lepšie distribučné siete. Keďže, a pokiaľ ide o prepojenie Iberského poloostrova s ostatným kontinentom, je to kritická situácia. Španielsko a Portugalsko by mohli byť veľkými dodávateľmi obnoviteľných zdrojov a platformov. A preto mám, pán generálny tajomník, priamu otázku. Môžete slúbiť dátumy, kalendári, časové horizonty, E, pre e, riešenie e, tejto kritickej situácie medzi Iberským polostrovom a Európou? Pán Manka. Ďakujem, pán predseda. V súvislosti s monopolným správaním sa Gazpromu vznikol názor na vytvorenie spoločného nákupcu ruského plynu pre celú Európsku úniu. Tento subjekt by určite mal výbornú vyjednávaciu pozíciu a silu voči Gazpromu a vyjednal by lepšie ceny, na druhej strane sú tu ešte aj iní dodávateľia e, plynu, norský, alžírsky plyn. E, ak by existoval centrálny nákupca vo vzťahu ku všetkým dodávateľom, tak by určite sme e, získali ešte lepšie ceny. Ale potom vzniká aj otázka, že ak máme centrálne nakupovať plyn, prečo by sme nenakupovali aj iné energetické suroviny? Otázka na vás, pán, pán generálny riaditeľ, v súvislosti s tým so spoločným nákupom. Aká je v tomto ďalšia stratégia a politika? Ďakujem. Thank you very much. Stylianides. Pán Stylianides. Bohužiaľ, nie veľmi dobre počuť mikrofón rečníka. Eh, Ďakujem za podrobnú analýzu už ste nám ukázali, aké je dôležité je konkurencieschopnosť Európy aj v oblasti energetiky riešiť. K tomu dve, tri otázky. Komisia uznáva, že by, je, sú tu možnosti a, v oblasti a, Stredného mora. Sú tu možnosti e, získať nezávislosť od ruského plynu a keď E, pripojenie zvyšku stredomorskej oblasti by malo strategický význam, tak by aj politicky sa tu dalo získať. Ďalej potom k otázke bridlicového plynu z USA. Mám tu informácie, že v budúcich rokoch sa má vyrábať takýto plyn za 4 eurá z USA. Takáto cena by všetko postavila na hlavu. Sú to naozaj len nejaké klebety, alebo je to pravda? Ďalší rečník. Oui. Oui, monsieur le président, euh, chers Áno, pán predseda, drahí kolegovia, diverzifikácia energetických zdrojov je náležitou obavou európskych krajín a preto sa musíme strategicky rozhodnúť a musí to byť naša e, prioritná záležitosť. Jadrová energetika ešte dnes patrí budúc, k budúcim energiám. Je tam možnosť dôležitého rozvoja. Je to čistý energetický zdroj, nie nákladný. Slnečná energia tiež a sú tam naozaj veľmi veľké perspektívy rozvoja a vysoká miera rentability. A naopak sú tu isté nebezpečenstva, ktorým sa treba vyhnúť. To je napríklad veterná energia, ktorá nemá žiadnu perspektívu veľkého zlepšenia a môže veľmi poškodiť naše mm, prostredie. A potom nekonvenčné zdroje, tam musíme aplikovať princíp E, opatrnosti, lebo ešte nie sú zvládnuté eventuálne dôsledky e, týchto, tejto ťažby. A prepačte, a ešte na záver, je potrebné prejaviť vôľu vytvoriť e, partnerstvo. Naše záujmy nie sú záujmami USA. USA a Rusko by malo byť považované za partnera. Ďalší rečník. Chcem len upresniť, Polsko Gazpromu e, platí 526 dolarov za e, kubický meter, pričom Ruska 484. E, Sakorafa. Pani Sakorafa. Ďakujem, pani, pán predseda. Bola tu otázka, ktorá nebola zodpovedaná a preto ju zopakujem. Osobitne ma to zaujíma. Ako Európska únia využíva zásoby uh, vo východnom stredomorí. Nemyslíte si, že by to bola alternatíva pre našu jednostranu uh, závislosť energetike od Rusk, uh, ako od Ruska? Nemyslíte si, že tomu tak je? Ďakujeme. Pani Deres. Euh, merci, Ďakujem, vážený pán predseda, vážený pán generálny riaditeľ. Ste na čele generálneho riaditeľstva absolútne strategického významu. E, a keď budeme premýšľať nad obnovením e, stratégie 2020, možno, že ste sa toho už dotkli počas úvodu, ospravedlňujem sa, ak som si to e, nevšimla, ale aplikácia tejto stratégie by E, mala slúžiť ako cestovná mapa, ktorá je na výške víziev, pred ktorými stojí EÚ. Myslíte si, že revízia tejto stratégie prispeje a ako e, k vyzbrojeniu EÚ do rokovaní, e, ktoré budú prebiehať v budúci rok v Paríži počas veľkej konferencie o klíme? Madame, Ďakujeme. Tým sa končí zoznam našich rečníkov, zoznam otázok. Pán generálny riaditeľ, váš vstup, taký e, sumár. Máte 7 minút. 5. Niečo medzi 5 a 7. Ďakujem, pán predseda. A vám všetkým ďakujem za vaše otázky. Najprv chcem reagovať na všetkých tých, ktorí ste hovorili o strategickom význame e, interkonektorov, vrátane ukončenia izolácie iberijského perenejského polostrovu. Tu je dôležitá zvýšená miera spolupráce medzi príslušnými vládmi s podporou komisie. Organizujem tu stretnúť, e, zorganizoval som minulý týždeň stretnutie v tejto veci so všetkými predsedami TSU zo Španielska, Portugalska a Francúzska za účasti stálych zastupcov, aby sa našlo adekvátnejšie, rýchlejšie riešenie. Mali sme pozitívne stretnutie, mali sme nové stretnutie na začiatku septembra, 1. septembra a takto sme postupovali, aby sme identifikovali skutočné riešenia Politicky však, aby sme demonstrovali veľký význam, pri prílohe našej správe sme pridali práve tento bod e, ako jednu z hlavných e, priorít. Po druhé potom, pokiaľ ide po druhé e, o prístup k úverom, osobitne v kontexte energetických úspor. No už bude to veľmi rozhodujúce Musíme vyvinúť všetko úsilie sa podporou e, európskych finančných inštitúcií, vrátane Európskej investičnej banky, e, aby sme vytvorili adekvátnejší finančný nástroj, dávajúc možnosť prechodu do ďalšej dimenzie, pretože potrebujeme novú dimenziu pre e, politiku únie v oblasti energie. To je celkom jasné pokiaľ ide o bod, ktorý sa týka štátnych dotácií. Myslím si nasledovné. Mali by sme mať väčšiu kompatibilitu medzi štátnou pomocou a európskymi e, pravidlami európskeho vnútorného trhu. Mali sme tu rozhodnutie k e, novým usmerneniam pre štátnu pomoc pre energetiku a životné prostredie na začiatku roka, ako viete. A teraz sme sa rozhodli s kolegom zodpovedným za hospodárskú súťaž, aby sa vytvorila skupina komis- medzi komisiou a členskými krajinami, aby sa pomohlo dobrej implementácii lehôd. A táto skupina sa bude skladať e, z predstaviteľov z DG Competition, DG Energy, aby sa zisk získaval lepší vplyv v dobrom zmysle, to je osobitne dôležité v čase, keď sme otvorili niektoré kľúčové e, body. Hlavne prechod k e, viac trhovo orientovanému postupu, aby sme mali progresívny posun, aby sme sa vyhli nejakému e, veľkému tresku, tak povediac. Pokiaľ ide o výkon firiem, a priemyslu, pokiaľ ide o energiu, musím povedať, že náš výkon európskych spoločností e, bol naozaj obrovský. A sme rozumnejší, pokiaľ ide o e, porovnanie s USA. Mali by sme tieto podmienky konsolidovať, aby sme podporili naše energetické podniky, aby v tomto pokračovali. A robíme všetko v tomto smere. Pokiaľ ide o terminály e, tekutého plynu, máme ich veľa, možno nie vždy využívané. Pripomeniem niektoré na juhu Európy. Môj dojem je taký, že postupujeme dobre, pokiaľ ide o nové projekty a sme v úzkom kontakte so všetkými partnermi, vládami a operátormi. A toto osobitne platí hlavne na východe a v pobalskej oblasti. Nebudeme nikdy proti e, bez e, trvalej udržateľnosti, konkurencieschopnosti. Dôležité je nielen predlžiť e, stratégiu 2020, pretože tu máme dôležité výsledky, ale novú dimenziu v tomto aspekte, aby sme boli výkonní vo všetkých aspektoch. A keď chceme byť výkonnejší v oblasti bezpečnosti, tiež musíme byť výkonnejší na vnútornom trhu, tak sme na tento účel vnútorný trh výrazne zmenili, ale ako viete, to nepostačuje, pretože vrátane našich záverečných, konečných klientov, všetci by mali mať dobré výsledky a profitovať z toho, pokiaľ ide o prístup k energiám a ceny. A energetickí spotrebitelia by mali byť v centre záujmu a mali by sme tiež konať na základe globálneho, koherentného prístupu, sledujúc chýbajúce ohnívka a chýbajú v ich eh, infraštruktúre, nie je prípustné aby sa do európskej siete niektoré členské krajiny nezapájali. A mali by sme všetky zdroje použiť na to, aby táto situácia sa zmenila. To bude jeden z našich hlavných, eh, z našich kľúčových priorít. Ako som už bol povedal, je tu strategický význam eh, úložných kapacít. Mali by sme E, veľkú pozornosť tomu venovať v budúcich mesiacoch. Budeme tak robiť. Zvrátanie toho, ako postupovať, sme v kontakte so zodpovednými kolegami za hospodárskú súťaž a právnu služb, právne služby takisto kontaktujeme, aby sme testovali všetky možnosti, osobitne majúc na pamäti nové trhy dovrčíme tie, dorošíme tieto štúdie v budúcich týždňoch či mesiacoch, aby sme e, jasne reagovali na tento aspekt. V každom prípade však, ak zostaneme, zostaneme zjednotení, budeme mať viac možností ovplyvniť veci a ísť správnym smerom. Už som hovoril o vývoji rokovaní s e, Ukrajinou o cenách. Už sme e, znížili dopyt, teda požiadavky a Ruska zo 4 až 5 na 3 až 5. Budeme využívať všetky naše, naše kapacity, aby sme viac diverzifikovali naše zdroje, aby sme viac e, používali trhové mechanizmy. Verím, že tak urobíme a pokiaľ ide o východnú oblasť Stredomoria, áno, posudzujeme nové náleziska na východe e, Stredomoria, Cyprus. Sme v úzkom kontakte s cyperskou vládou a prevádzkovateľmi a toto je jeden z dôvodov, pre ktorý sme navrhli nové priority, vytvorenie nového e, e, energetického úzlu v tejto oblasti a vzhľadom, našo, e, e, vzhľadom na našu spoluprácu s Taliami, to bude jednou e, s predsedníctvom, to bude jednou z priorít budúcich mesiacov. Premiér slúbil zorganizovanie 19. novembra v Ríme dôležitú iniciatívu v tomto ohľade. Toto by nám mohlo pomôcť nie len na to, aby sme organizovali to v ju, juhoeurópskych krajinách, ale prepojenie tiež uzly na juhu s e, uzlami na severe, aby sme zvýšili finálnu úroveň zabezpečenia dodávok. To je veľmi dôležité a na záver snať poviem, pokiaľ ide energetickú účinnosť a obnoviteľné e, zdroje, mali by sme vytvoriť najväčší trh práve tu v Európe, prechádzajúc z národnej úrovne na regionálnu a regionálne na európsku. A som presvedčený vzhľadom na iniciatívy, ktoré som e, videl napríklad pred týždňom v Berlíne, kde nemecká vláda spolu organizovala e, takúto, e, takéto podujatie vytvárania podobného trhu a rozhodnutia niektorých vlád, napríklad vo Francku pani Beres, sú tu s cieľom dosiahnuť nové ciele správnym smerom a uľahčiť život našim krajinám, pretože ako viete, toto treba vnímať v kontexte európskeho riadenia, berúc do úvahy všetky špecifika všetkých krajín. Ďakujem. Uh, Ďakujem, pán generálny riaditeľ. V prvom rade uh, za vašu prítomnosť medzi nami. Aj teda za oznámenie. A teda ďakujem aj komisárovi Oettingerovi a celému generálnemu riaditeľstvu. A, a určite by som chcel povedať, že bezpečnosť bude mať dôležitú úlohu v práci nášho výboru v budúcich mesiacoch, takže táto otázka je veľmi dôležitá pre nás všetkých. Ďakujem vám Veľmi pekne ďakujem všetkým kolegom z výboru ITRE za túto diskusiu, za vaše e, pripomienky. Myslím si, že to bola veľký, e, veľmi hĺbková, a dobrá diskusia. Ďakujem vám všetkým. Ďakujem, pán predseda, ďakujem všetkým a prajem vám pekné leto a ostávame v kontakte. Point, next point of our discussion. Uh... Takže e, ďalší bod nášho rozpočtu. E, Všeobecný e, rozpočet. Teraz máme menej než 15 minút času na tento bod. Takže máme tu návrh komisie a návrh rady. A návrh rady vo všeobecnosti je pod návrhom komisie pre budúci rok. Rozpočet pre Európsku úniu na rok 2015. Takže aký je náš návrh? Návrh Európskeho parlamentu. Vrátiť sa k návrhu komisie viac menej. Myslíme si, že to je absolútne minimum, ak chceme prežiť Vážení kolegovia, ak vás môžem poprosiť, ak sa niekto rozhodol opustiť túto miestnosť, je to na vašom rozhodnutí, ale e, nie na vašom rozhodnutí e, diskutovať tu v tomto priestore, takže prosím. Ale ešte stále tu počujem určité rozhovory. Vážení kolegovia, dámy, Môžem vás poprosiť, priatelia, Takže teraz môžeme už začať v poriadku. Vráťme sa minimálne k návrhu komisie. Teda ten percentný rozdiel eh, ale nebolo možné e, znižovať regionálnu politiku a poľnohospodárskú politiku kvôli našim novým pravidlám. Skutočnosťou je, že najväčšie znižovania sa e, navrhovali e, v hospodárskej konkurencie schopnosti a v raste a príslušných politikách. Mali by sme tu silne povedať nie takýmto návrhom na znižovanie. Tieto návrhy sa týkajú 600 miliónov eur, e, e, ktoré sa majú vyplatiť na výskum a inovácie, takže 600 miliónov na budúci rok, 147 miliónov eur e, na výskum inovácie, prepačte, na energetické programy. Vo všeobecnosti nesúhlasíme to sú e, také programy ako e, Horizon, Kozma e, a podobne. Tie sú ohrozené týmto znížením. A nám chýba 155 miliónov eur v horizonte 2020 v platoch výskumníkov momentálne chýba 70 eh, miliónov aj pre teda mimovládky, aj pre Galileo, takže, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže môj všeobecný návrh ako spravodajcu je viac menej sa vrátiť k návrhu komisie. Ak eh, by som mohol eh, požiadať zástupcu Európskej komisie, aby pár slov povedal k tejto téme a potom by som sa spýtal vás, čo si myslíte o tejto otázke. Takže nech sa páči, zástupca komisie. Tam sedíte, nech sa páči, máte slovo. Takže... Ďakujem, pán predseda. Iba málo komentárov zo strany komisie v tomto štádiu. My sme veľmi radi, že máme podporu Európskeho parlamentu v tomto výbore, pokiaľ ide o návrh, e, ktorý sme urobili a dúfame, že e, práce budú týmto smerom e, pokračovať, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2015. Ja si myslím, že komisár, ktorý je E, poverený touto témou bude veľmi vďačný e, spravodajcovi za tento prístup. Ďakujem. Ďakujem pekne naši rečníci. Pán Antonio Tajani, podpredseda Európskeho parlamentu. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. E, plne súhlasím s tým, ako ste to navrhli v aktuálnej situácii E, údaje zo včerajška, e, pokiaľ ide o niektoré krajiny, ale aj pokiaľ ide o situáciu Nemecka. Nás jednoducho tlačia do toho, aby sme obhajovali priemyselnú politiku Európskej komisie ktorá sa pretavila aj do rozpočtových návrhov. Sú tu návrhy pre dôležité oblasti, ktoré si vyžadujú e, investície, e, evidentne e, výskum, inovácie, ale aj napríklad vesmírne programy. Skolkne sme bojovali za tento sektor a v momente, kedy nám začínajú fungovať prvé služby Galilea, riskujeme, že sa zníži financovanie v tak dôležitom priemyselnom sektore v prvom takomto dôležitom e, programe EÚ. A členské štáty nemôžu plakať, že tu majú e, krízu priemyslu a potom e, nevenovať financie tejto oblasti. Ja si myslím, že to je úplne nesprávne v takejto situácii krízy obmedziť financovanie týchto sektorov, takže plne podporujem vašu pozíciu. Myslím, že nie je možné nič z rozpočtu e, spoločenstva e, vyčiarknúť v tejto oblasti. Ďakujem teraz pán Gajer. Ďakujem pekne, e, pán predsa. Myslím, že situáciu ste už veľmi dobre popísali vo vašom úvode. Konjunktúra v Európe by sa mala naštartovať pomocou strategických investícií ktoré majú európsku pridanú hodnotu. Sme v štartovacej fáze. Ehm, tu projekty, ktoré teraz potrebujú cieľ, e, pretože chceme dosiahnuť naše politické ciele, ale vidíme, že ráda vidí túto otázku inak. E, vidíme tam značné krátenia e, pri záleskoch aj pri platbách a toto vedie k takto krízovej situácii celého rozpočtu to vedie k tomu, že komisia v jednotlivých oblastiach nebude schopná e, zaplatiť účty. A ja myslím, že práve odborní politici na výboroch by mali aj navonok objasniť, aj vo svojich domovských krajinách, objasniť, o čo tu vlastne ide. Rada nemôže na jednej strane Európskej únii e, pripisovať úlohy, a na svojich zásadnutiach e, e, rozhodnutia a na druhej strane nefinancovať nástroje, e, ktoré majú slúžiť na realizáciu týchto politik. Ja myslím, že o to pôjde v budúcich mesiacoch. Nestredla otázka rozpočtárov. My sme tí e, e, podozriví v takýchto prípadoch, ale aj tí odborní politici by mali toto e, vysvetľovať, že takýto postup by nás v prvom rade uviedol do e, e, právne zložitej situácie. Treba jednoducho platiť za účty a a je, dôleži- je to veľmi e, zlé, aj keď sa mešká s platbami napríklad v prípade určitých e, univerzít, výskumných centier a podobne, tie potom nebudú si môcť splniť svoje úlohy. Takže ja tiež podporujem tento návrh vrátiť sa k pôvodnému návrhu komisie. Je to potrebné. A ja si myslím, že táto, tento kurz rady e, lineárne tu e, e, vlastne robiť škrty, ani nepolitické lineárne, že toto nepovedie Európsku úniu ďalej. Ďakujem. Ďakujem. Nasleduje pán Ransdorf. Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že musím pripomenúť čas, kedy e, pán Buzek ste boli jedným z iniciátorov 7. rámcového programu za výskum a vývoj. Bol to veľmi plodný čas a my sme vtedy rozšírili financie jednotlivých členských štátov na 3 HDP. Tento cieľ sa implementoval a ja musím povedať, že veľa krajín Európskej únie nesplňa tento trojpercentný cieľ. A musím povedať, že sme proti e, snahám e, európsky rozpočet v tejto oblasti okresať, pretože v oblastiach ako nanotechnológie, nanoveda Európska únia e, ešte stále vedie. Tam by e, bolo nebezpečné znížiť e, financovanie a verejnú podporu. Musíme tiež motivovať ľudí zo súkromného sektora, aby sa zainteresovali do financovania výskumu, vedy, Eh, inovácií. A musím povedať, že podľa schémy, ktorú sme pred viacerými rokmi prijali, iba 6 by malo pochádzať z verejných zdrojov a 94 zo súkromných. Ale to si vyžaduje lepšiu koordináciu a kooperáciu eh, verejnej sféry a eh, súkromnej sféry. Je to niečo, čo v Európskej únii nie je také úspešné ako v USA alebo v iných častiach sveta. Takže mali by sme skombinovať úsilie a toto by sme mali podporovať v budúcnosti. Ale musím povedať, že čo je tiež typické pre eh, finančné pokrytie eh, vedy a vývoja výskumu v EÚ je e, roztrieštenie finančných prostriedkov. E, takúto roztrieštenosť by sme mali prekonať, pretože pre e, úspech je veľmi dôležité tiež koncentrovať naše možnosti, finančné prostriedky, schopnosti, aby sme cieľ dosiahli. Musím povedať, že veľakrát v Európskom parlamente Eh, sme spomenuli eh, to, čo povedal Karel Čapek. Ten hrába, že pre moderné eh, časy je typické nahlasiť, na, na, nahradiť cieľ rýchlosťou. Ďakujem. Ďakujem za vašu poznámku. A už sme na konci zoznamu rečníkov k tomuto bodu. Dovolte mi povedať, že dnes popoludní alebo dnes večer pripravím moje stanovisko, pošlem vám ho čo najrychlejšie a potom môžete pripraviť svoje pozmeňovacie návrhy lehotou, Pre rozpočtové návrhy bude 19. august 2014. Takže mm, o tri týždne približne je tento dátum a Lehota pre eh, poz, pozmývacie návrhy k eh, rozpočtovému uzneseniu je 3. september 2014. Najdôležitejšie samozrejme sú eh, tie rozpočtové pozmeňovacie návrhy 19. august 2014, teda leto. A prosím, zašlite mi vaše pozmeňujúce návrhy to je cez sekretariát a to je uh, už tá záverečná poznámka z mojej strany. V prvom rade ďakujem veľmi pekne za vašu podporu k môjmu uh, prístupu uh, celej veci. Ja teda napíšem moje stanovisko presne v takomto duchu, v akom som vám to prezentoval a vaše pozmoňovacie návrhy. E, na ne sa teším. Teda návrhy, ktoré predostriete do 19. augusta. A potom zašleme naše, naše stanovisko aj pozmeňovacie návrhy zodpovednému výboru a na ITRE budeme hlasovať o našich pozmeňovacích návrhoch k rozpočtovým otázkam 2. E, septembra a tiež druhého budeme e, sa zaoberať návrhom stanoviska. Takže lehotov je 3. september pre e, uzne, rozpočtové uznesenie a hlasovanie na ITRE bude teda hlasovanie potom neskôr. My budeme teda hlasovať potom 25. E, septembra 2014 ale pre vás je najdôležitejšia lehoda ten 19. august, eh, do ktorých môžete predkladať eh, vaše pozmeňovacie návrhy k rozpočtu. Všetko ostatné už zvládneme potom eh, v septembri. A zašlite potom, prosím, zašleme teda potom rozpočtovému výboru naše stanovisko. Takže toto bol bod číslo 6 teraz prejdeme k bodu 7 nášho programu. Delegácia ITRE do agentúry ACER, e, takže e, agentúra pre kooperáciu energetických e, regulátorov, veľmi dôležitá agentúra v Ljubljane, pracuje pre teda stabilitu, pre stabilný stav. E, táto návšteva sa konala 19. 20. marca 2014. Teraz nás čaká informácia o tejto návšteve. Z návštevy sa zúčastnil pán Chichester, Jemala Jordan nie sú členmi nášho výboru už teraz, ale našťastie pokiaľ viem, naša kolegyňa pani Toja tam bola prítomná. Nie? Aha, vidím, vy ste zúčastnili tej druhej misie. Takže dovolte mi, by som povedal eh, pár slov k tomuto stretnutí. Pán eh, Albert Potočník eh, tam bol a potom pán Lord Morg je rediteľom re, re, regulátorov a potom je tam meno Klod Božniak. Títo všetci boli tam prítomní a hlavným účelom tejto návštevy bolo získať prehľad aktuálnej práce agentúry, diskutovať o postupe, ktorý dosiahla a o výzvach, ktoré pred ňou stoja a, a ako v budúcnosti chce kooperovať s našim výborom. Chcem len zdôrazniť pár dôležitých bodov. Všetci hovoria o integrite energetického trhu, to je jeden dôležitý bod v týchto diskusiách. Ešte raz pripomínam, že agentúra e, ACER je zodpovedná vlastne e, za európsku dimenziu pri implementovaní nášho vnútorného trhu pre energetiku. To je veľmi dôležitá téma. Ďalší bod, transparentnosť, tiež dôležitý bod počas diskusí. Potom e, transeurópske energetické e, siete pre energiu. My ako ITRE sme dôležití, my všetci e, teraz sme zodpovední za osobitné, e, osobitne za projekty spoločného záujmu. Ďalšou témou diskusí boli rámcové usmernenia a sieťové kódy. To je veľmi dôležité, pokiaľ ide o obchodovanie v oblasti energetiky a budúca úloha agentúry po roku 2014 vo svetle budúcich eh, víziev vo sfére energetiky. Chcel by som vás informovať, že pán Potočník, riaditeľ ACERu a pán Mok, predseda eh, Rady regulátorov, sú eh, pozvaní k nám na ITRE na výbor, výmenu názorov e, v novembri. Takže v novembri sa e, s nimi oboma stretneme a e, budeme mať teda hĺbkovú diskusiu, dovtedy mm, sa môžeme pripravovať na ňu a dúfam, že v novembri tiež budeme mať už na stole oznámenie Európskej komisie o veľmi dôležitej téme budúce kroky v implementácii e, vnútorného e, energetického trhu a tam sa budeme e, zaoberať aj našou správou zase iniciatívy, pravdepodobne budúci rok, o tom ešte budeme musieť rozhodnúť na zasadnutí koordinátorov. Takže všetko je pomerne dobre načasované. Takže agentúra ACER, to je veľmi dôležité. Všetky informácie budeme mať v novembri. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu. A to je e, správa o delegácii ITRE do Benátok a do Milána a informáciu nám poskytne pani Toja. Je to naozaj veľmi dôležitá informácia. Vo svojich dokumentoch máte rezume o tejto návšteve, ale napriek tomu, že to máte v dokumentoch, si myslím, že je dôležité, aby naša prvá podpredsednička, e, pani Toja, e, nám nás poinformovala o tejto delegácii. Ďakujem, ako ste už povedali, v bode 8 e, tu máme oznámenie nášho sekretariátu o tomto stretnutí. Obsahuje naozaj všetky dôležité body, takže už len pár poznámok z mojej strany. Predovšetkým delegácia, aj keď nebola veľmi početná, bola, e, mala veľmi dobré zastúpenie, aj teda pokiaľ ide o členské štáty, aj teda e, otázku kompetencií a pozornosti, napríklad e, kolega Stoa, Rubich, Korea do Campo. Naozaj veľa prvkov sme tam mali dobre zastúpených. komisiu viedla naša vtedajšia predsednička výboru pani Sartori. Bola tam aj pani Gardini, ja aj ďalší kolegovia, ktorých som e, spomenula. E, dva dni, e, teda na dvoch miestach sme boli v Miláne, Lombardii a v Benátsku. V Miláne veľmi zaujímavé bolo stretnutie pre kolegov na eh, univerzite eh, Politecnico di Milano. Táto univerzita najviac čerpá eh, fondy pre výskum zo strany EÚ. Je to veľmi aktívny teda čerpateľ. A navštívili sme tam jedno laboratórium, jeden hub pre e, startup e, podniky, teda niečo, čo si veľmi e, želáme, prepojenie medzi výskumom a vznikom nových podnikov, ktoré vytvárajú obzvlášť mladí ľudia. Teda bolo to prepojené s univerzitou. No a navštívili sme aj jedno centrum, ktoré vzniklo na univerzite, nie je vôbec financované verejnými financiami a zaoberá sa inováciami v oblasti e, e digitálnej, informatických technológií, vytvárania nových produktov, ktoré sa e, potom e, aj teraz stretávajú s úspechom na trhu. E, takisto sme navštívili výskumné centrum a lab, výskumné laboratórium Pirelli Ehm, ktoré sa zaberá eh, gumami a hlukom. Bolo veľmi zaujímavé, ako eh, vyzerá výskum v tejto oblasti, ako sa snažia splňať európske normy týkajúce sa hluku. A mm, tiež sme eh, navštívili Ital Centrum inovácií v jednom inovačnom klastre. Tam sme Eh, videli, ako sa vytvárajú materiály ako cement pomocou eh, teda inovatívnych eh, kritérií, ako sa také klasické materiály môžu obohatiť vďaka výskumu a experimentovaniu a ako môžu takto vzniknúť iné nové inovatívne produkty, napríklad cement, ktorý filtruje svetlo. Je to tiež výskum, ktorý financuje Európa. Takže videli sme naozaj veľmi zaujímavé otázky, ktoré sú prepojené s európskymi politikami. A potom druhá časť bola v Benátsku. E, Milno nie je až e, také e, priateľské mesto pre návštevníkov. Inak to bolo v Benátsku. Kolegyňa Sartori tá vytvorila trošku priestor, voľný priestor večer, aby naši kolegovia mohli spoznať trošku aj určité iné aspekty Talianska a e, Navštívili e, sme aj e, jednu firmu, ktorá je veľmi, veľmi inovatívna, ktorá vyrába športové oblečenie a využíva pritom najnovšie technológie. Tiež sme navštívili jedno múzeum aj Benátsky prístav kde sme mohli pozorovať všetky tie technológie prepojené e, s e, teda prísadnou infraštruktúrou a takisto sme sa zabrali zelenou e, chémiou a výrobou. Tradičné produkty opäť sa tu snažia trošku inovovať sa a teda navštívili sme Enel, a jeho eh, platformu výrob, inovatívnych spôsobov výroby energie a potom aj ENI, eh, ktorý sa tiež snaží o zaujímavé inovácie v oblasti tradičných eh, produktov. Mali sme veľmi nabitý, nabitý program, mohli sme diskutovať s mnohými špecialistami v Lombardii aj v Benátsku kolegov eh, veľmi zaujímal program toh, tejto návštevy. Teraz nevidím kolegu eh, Rubiga, eh, ktorý by teda mohol k tomu niečo povedať, ale teda reakcie kolegov hovorili o tom, že tieto tri dni boli naozaj veľmi plodne strávené a pomohli nám pochopiť, čo sa deje s našimi programami a ako ešte ďalej zlepšiť naše európske e, politiky v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne, kolegyňa, za vašu informáciu, za váš e, popis. Mm, myslím si, že e, vaša správa je veľmi zaujímavá. Všetko, čo sa týka zeleného sektoru, Eh, inovačných podnikov, energetiky, stavebníctva, eh, spracúvania odpadov a re- reziduálnych eh, zbytkov. Toto všetko sa týka vlastne oblasti, ktorou sa zaoberá náš výbor. Všetko je to veľmi zaujímavé aj z hľadiska viacročného rámca s horizontom 2020 a tak ďalej. Veľmi pekne vám ďakujem za vaše informácie o návšteve Benátok a Milána. A teraz sa chcem spýtať ostatných kolegov, či majú nejaké otázky, komentáre e, k tejto dôležitej návšteve dvoch talianských miest. Nie. Pani pán Rybich a pani Gardini, či ešte sa zúčastnili, pani Toja. Želáte si ešte niečo doložiť? Ja by som chcela iba vyjadriť svoju vďaku sekretariátu za to, že veľmi dobre zorganizoval celú cestu. Všetko bolo perfektne zorganizované. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme vám aj organizátorom tejto návštevy. Spolupracovníci sú vždy veľmi dôležití eh, v našom výbore, drahí kolegovia. Sme veľmi dobre zorganizovaní, boli sme veľmi disciplinovaní a teraz nie len, že nemám, nie sme oneskorení, ale sme ako si aj eh, v predstihu, pán Dostali sme poznámku, dostali sme správu od pánu od nášho rečníka, že príde o 17.30. My sme dúfali, že príde skôr, ale zdá sa, že došlo k nejakým problémom a on nemôže prísť skôr. Pán Tajany, pán podpredseda, želáte si niečo doložiť? Vzhľadom na to, že máme trochu času, by som chcel E, povedať niečo, čo chcem povedať v bode rôzne, čo je veľmi dôležitá vec. To je e, politika v oblasti oceliarstva v Európskej únii. Ako viete, my máme akčný program pre ocel v únii, ale bohužiaľ e, podniky nevždy rešpektujú rozhodnutia Európskej komisie, najmä pokiaľ ide o predaj týchto ocelových výrobkov E, plán, ktorý je tu predložený, ide proti rozhodnutiam komisie v oblasti e, konkurencie a je tu nebezpečenstvo, že dôjde k oslabeniu veľmi dôležitých oceliarských centier v Taliansku. Ja si myslím, že táto téma e, by mala byť riešená v našom výbore, pretože nemôžeme hovoriť o Európe, keď nebudeme hovoriť o oceli. To je E, priemyselné odvetvie, ktoré trpí nelojálnou konkurenciou e, zo strany mnohých aktérov mimo EÚ. Keď som bol komisárom za priemysel, tak som pred vami trval na tom, aby sme mohli konať veľmi rozhodne v tejto oblasti. A ja si myslím, že oceľ by mala byť považovaná za kľúčový sektor nášho priemyslu. E, program nového predsedu komisie vysvetľuje 20 HDP EU by malo pochádzať z manufakturiálnych priemyselných odvetví a myslím si, že túto otázku budeme riešiť veľmi skoro. A preto by som chcel navrhnúť, aby sme zorganizovali možno nejakú návštevu do niektorých oceliárni a v Taliansku a mohli by sme navštíviť aj ďalšie oceliárne, aby sme potom mohli vyslať silný signál tomuto sektoru v Belgicku, v Nemecku. Mali by sme im dať našu podporu a ako aj všetkým ich aktivitám. My potrebujeme samozrejme neznečistujúci priemysel, moderný, ale tieto odvetvia musia zostať v srdci nášho priemyslu. Veľmi pekne ďakujem za vaše vystúpenie. Myslím si, že my môžeme reagovať a odpovedať na vašu otázku prostredníctvom e, iniciatívnej správy. Mm, a môžeme, ak sa na tom dohodneme v septembri, je to veľmi dôležitá otázka, takže ak sa na tom s koordinátormi zhodneme, tak my môžeme vypracovať iniciatívnu správu a tam môžeme reagovať na vaše poznámky. Drahí kolegovia, ako konštatujeme, do, sme v bode rôzne. Máme ešte čas v tejto chvíli, takže vzhľadom na to, že nikto e, si neželal vystúpiť k otázke správe o delegácii Milano Benátky. Žela si niekto ešte vystúpiť e, v bode rôzne. Pani van Brent, nech sa páči. Áno, veľmi pekne ďakujem. E, ja sa volám van Brent. E, malá poznámka k organizácii tohto výboru vyzerá to veľmi frustrujúco, keď na pléne máme jednominútové e, rečnícke časy a je to poľutovania hodné, keď takúto normu aplikujeme aj vo výbore. A teraz tu máme pol hodinu voľného času a vtedy sme hovorili o veľmi dôležitej téme energetickej bezpečnosti. Mnohí kolegovia majú veľký záujem na túto a ďalšie témy a my potrebujeme dostatočný čas na rozpravu. Ak sa pokúsite tieto vystúpenia zredukovať na minútu vždy, keď príde nejaký vysoký zástupca komisie alebo komisár, tak, mi to, um, tak to považujem za poľutovanie hodné, pretože vlastne zástupca komisie nemohol odpovedať na všetky otázky, zostal kde si v polovici. Takže mali by sme sa zorganizovať tak, aby sme mali dostatočný čas, na tie najdôležitejšie debaty. Neobmedzujme sa na jednominútové rešické časy. E, jedna minúta môže byť adekvátna na plenie, ale nie vo výbore. Milá pani, ja s vami môžem len súhlasiť. Plne s vami súhlasím, ale nie je to naša chyba, že hlavný negociátor Európskej únie neprišiel na čas. On už mal tu byť medzi nami a my sme e, sa pripravovali na túto veľmi dôležitú rozpravu o TTIP, o transatlantickom investičnom partnerstve. My musíme našu schôdzu skončiť o 18.30, pretože dovtedy máme zabezpečenú tlmočníckú službu. Takže ja nie s vami súhlasím, ale opakujem, došlo e, k nepredvídanej situácii, a naozaj ľutujem, že sme museli obmedziť vystúpenia na jednu minútu. Samozrejme, že to bola teoretická minúta, lebo tie vystúpenia boli 1,5 minúty a tak ďalej, takže určite ste, ste si všimli, že som bol flexibilný, lebo si myslím, že by bolo nespravodlivé tú debatu takto obmedzovať. Samozrejme, že keby sme boli mali tých 15 alebo 20 minút, ktorými disponujeme teraz, bolo by to bývalo lepšie. Pán Tamburáno. Áno, ja sa pridávam k tomu, čo povedal pán Tajan. Ja si myslím, že treba na európskej e, úrovni zaujať stanovisko e, vzhľadom na talianské oceliarstvo. Často nariadenia nie sú správne aplikované E, máme tu právo na prácu, právo, je to právo občanov a my míňame veľa verejných peňazí, na, pretože podniky nerešpektujú európsku reglementáciu. A ja si myslím, že sme sa ocitli v situácii, ktorá nemôže pretrvávať. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. A ja by som teraz vás chcel len podporiť, aby ste pripravili vynikajúce misie na rok 2015. Máte na to čas až do 10. septembra a môžete posielať vaše návrhy na sekretariat, no a my následne môžeme rozhodnúť o misiách, ktoré chceme navrhnúť na budúci rok. To je veľmi dôležitá vec ďalšie poznámky? Sú tu nejaké ďalšie poznámky? Ja by som vás chcel tiež informovať o našej budúcej schôdzi. Všetky body programu, okrem bodu číslo 9, e, tak 1. septembra od 3. E, do 18.30 budeme mať e, nasledujúcu schôdzu. Teda od 15 do 18.30 1. septembra 2014, potom 2. septembra a od 9 do 12.30 a od 3. do e, pol 7. popoludní. To budú termíny e, našich schôdzi. To je zasadnutie výboru medzi dvoma plenárkami 1. a 2. septembra. No a už nemám vlastne čo dodať, e, takže teraz prerušujem zasadnutie až do 17.30, keď príde náš hlavný európsky negociátor. Naozaj to veľmi ľutujem. colleagues, our break should be shortened because our chief Milí kolegovia, môžeme našu pauzu skrátiť, pretože už hlavný vyjednávač prišiel. Belchero is together. Pán Garcia Belchero už je medzi nami. Prišiel trochu skôr, ako sme si mysleli ešte pred niekoľkými minútami. Veľmi dobre, tým pádom e, sa naša e, prestávka zmenšila na 2-3 minúty. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste medzi nás prišli. E, práve sa skončilo, šie, skončilo šieste kolo rokovaní, ktoré trvalo od 14. do, do 18. júla tu v Bruseli. Takže e, my máme v našom výbore maximálny záujem, aby sme boli informovaní o energetických otázkach, priemyselnej výrobe malých a stredných podnikoch, e, konkurencii na otvorenom transatlantickom trhu, toto je nová situácia pre Európsku úniu, pre mnohé členské štáty, pre priemysel, pre malé a stredné podniky. No a samozrejme, že je nová aj pre výskum a spoluprácu pre digitálnu agendu, ktorá je tiež veľmi dôležitým aspektom v našich rokovaniach so Spojenými štátmi. A preto by sme si s vami o týchto všetkých bodoch radi pohovorili až do 18.30. E, Máme na to dosť času, takže by som vás chcel poprosiť, aby ste e, predniesli vaše úvodné slovo. Ďakujem. Je tu veľká česť hovoriť s vami už v takomto skorom štádiu e, fungovania nového parlamentu. Len týždeň po šiestom kole našich rokovaní so Spojenými štátmi. Rád by som, ako ste navrhli, sa zameral na tie témy, ktoré veľmi zaujímajú tento výbor. Očividne však rád odpoviem otázky i na iné, odpoviem i na iné otázky, ktoré by mohli vyvstať. Možno, že Eh, kým prejdem k špecifikám, tak poviem všeobecne, kde sa nachádzame všeobecne v rokovaniach. A potom prejdem k špecifickým témam, ktoré ste, navrh, ste navrhli. Teraz už asi rok prebiehajú tieto rokovania. Stanovili sme už množstvo, vytvorili sme technickú prácu Chceli by sme dovržiť, dovršiť naozaj ambiciózny no, obchodnú dohodu. Snažili sme sa zabezpečiť, aby v rôznych oblastiach rokovaní pokročili čo najviac v tejto technickej práci, majúc na pamäti, že obe strany budú musieť riešiť politicky zložité témy aby tieto rokovania uspeli. Keď hovorím o T-type, hovorím vždy o troch typoch tém. klasicky také e, otázky prístupu na trh, tie sú súčasťou klasického balíčka a kde našim základným záujmom je zabezpečiť, že dosahujeme rovnakú úroveň ambícií k týmto kľúčovým kom- komponentom aj u tém e, clá, verejné obstarávanie a e, investície do služieb. To sú tri oblasti e, a snažíme sa u všetkých troch byť rovnako ambiciózni. Samozrejme, že hlavná pozornosť pre všetkých je verejné obstarávanie, pretože viete, že v Spojených štátoch je to stále ešte disk, sú tam diskriminujúce opatrenia. Druhá oblasť pri TTIP, tak to je tzv. tzv. regulačno-politický klaster, kde ide o všetky regulačno-politické otázky, otázky prierozové i jednotlivé podoblasti. A tu môžem povedať, že diskusie naozaj prebiehali veľmi dobré regulačné úrogany e, na oboch oblastiach majú e, ambiciozne ciele, to je kritické pre záujmy európskeho priemyslu. Ak sa pozrieme na osobné vozidla, farmaceutické výrobky, stroje, tak uvidíte, že e, sadzby sú v Spojených štátoch nižšie než v Európe, ale vedie to k duplikácii regulačných e, požiadaviek a to môže byť signifikantné. To je množstvo práce na TTIP, znamená je veľmi detailná aby sme videli, ako môžeme dosiahnuť svoje ciele na oboch stranách, ako by sme mohli dosiahnuť úspory bez toho, že by sme znížili mieru ochrany v EÚ alebo v Spojených štátoch, e, aby teda neutrpeli. Po tretie, ďalej ide o tiež príležitosti pre Spojené štáty a, a, a Európsku úniu, kde by sme sa mohli spoločne zhodnúť na detailných pravidlách v obchodnej oblasti. Tu je viacero nových oblastí, ktoré pri iných rokovaniach neboli diskutované, napríklad návrh špecifickej kapitoly k malým a stredným podnikom, ďalší dôležitý bod, a ktorý doteraz vlastne fungoval len v súlade s, e, so susedskými krajinami, je téma energetickej politiky a pre mňa je toto e, prehľad o témach, ktoré sa diskutujú. Teraz pôjdem viac do podrobností, pokiaľ ide e, o otázky, ako ďaleko sme pokročili v týchto štyroch bodoch. Poprvé teda clá, potom otázky, ktoré súvisia s oblasťou energetiky, po tretie malé a stredné podniky, a potom v neposlednej miere otázka, e, e, pokiaľ ide o tieto clá, máme e, zmenu ponúk. Pôvodná ponuka EÚ bola ambicioznejšia než tá, ktorá bola ponúk, ponúknutá Spojenými štátmi. Súčasne Spojené štáty naznačili, že cieľom je plná eliminácia colných sadzieb. Je to nerealistické, pretože vždy tu bude určitý počet e, citlivých colných bariér, takže presné, úplná e, eliminácia je asi nereálna, ale vo všeobecnosti máme silnú útočnú agendu k clám vrátane oblasti e, ne, e, nezmluvného prístupu priemyselných e, produktov na trh. Otázka znie, ako pokročiť smerom k zvýšeniu ambícií, ale tiež súčasne udržať rovnováhu e, s ďalšími kľúčovými komponentami, hlavne verejné obstarovanie, pretože tu, bohužiaľ, nebolo možné dosiahnuť veľký pokrok pre nás je to nevyhnutne dôležité, aby tu vo verejnom obstarávaní nebolo, nebola diskriminácia. A to sme povedali viackrát, e, keď USA aplikuje obmedzenia, malo by to byť transatlantické, čiže nie e, e, diskriminácia medzi produktami EÚ a USA, ale vieme, že je to citlivé, a bude teda trvať určitú dobu, kým Spojené štáty budú v stave vážne rokovať o týchto otázkach. Pokiaľ ide o kapitolu malých a stredných podnikov, pokročili sme výrazne. Dostávame sa do oblasti, kde budeme v stave konsolidovať návrhy USA a návrhy EÚ a mať spoločnú spoločný text s určitými dôležitými výhradami. Jedna otázka, ktorá z európskeho pohľadu my výrazne tlačíme, to je prístup k informáciám pre malé a stredné podniky. Diskutovali sme s európskymi malými a strednými podnikmi otázku, ktorá by mohla byť e, problémom, a to je zložitosť regulačného rámcu v USA Často sú tu rôzne regulačné úrovne na štátnej úrovni a iných úrovniach. Viete, že je tu celoeurópska prístupová databáza, kde e, vývozcovia majú prístup. Toto neexistuje v USA a my sa snažíme získať z týchto rokovaní najjednoduchší, jednoduchý prístup pre malé a stredné podniky ktoré chcú vyvážať do Spojených štátov. Mimochodom, jedna z vecí, ktorá je veľmi dôležitá, e, pokiaľ ide o malé a stredné podniky, to nejde tu len obmedzenie túto špecifickú kapitolu. E, veľmi dôležitý je výsledok, pokiaľ ide o prínosy pre malé a stredné podniky. Jeden z príkladov často spomínaný je e, E, sú pravidlá pôvodu podnikov. E, čím skôr pravidlá dokazovania pôvodu budú lepšie. Ďalšia oblasť, e, kde sú zbytočné duplikácie, je, trans, je oblasť farmaceutického priemyslu. Malý podnik v Spojených štátoch má právo dvojnásobných inšpekcií, ale takisto pokiaľ ide o regulátorov, Eh, eh, inštancií týka, eh, zaoberajúcich sa bezpečnosťou potravín. Takže tu sú tie elementy, ktoré výrazne diskutujeme. Tiež je nám veľmi dôležité sledovať body, ktoré sú pre malé a stredné podniky dôležité. Posledná otázka, ktorá je veľmi dôležité, je presadenie uh, E, kapitoly o energiách a surovinách. Už to je e, niečo, čo je e, dôležité z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že očividne chceme z TTIPu dosiahnuť jasné záruky, že tu nebudú obmedzenia vývozné zo strany USA, pokiaľ ide o plyn a ropu. Momentálna situácia, ako viete, je tá, že americká legislatíva k plynu e, hovorí o tom, že ako náhle sa uzavrie dohoda o voľnom obchode, budú tu automatické e, licencie pre vývoz e, energií, ale pokiaľ ide o ropu, je tu úplný zákaz pre surovú ropu. Takže jedna z tém, ktorá sa tu bude riešiť, TTIP je čo najviac právnych záruk, aby tu neboli neoprávnené obmedzenia e, k vývozu ropy a plynu z USA, e, teda k dovozu z Európskej únie. Sú tu systemické záujmy mať e, teda kapitolu k surovinám a k No, k energiám. Režim v tejto oblasti e, by sa mal zakladať na spoločných e, princípoch, hlavne keď ide o otázky pri e, zabezpečenie slobodný prechod, prístup k, k potrubiam a k sieťam a takisto regulácia prieskumu a ťažby na otvorenom mori. Všetky tie oblasti, ktoré sú dôležité pokiaľ ide o obchodné aspekty, tam, kde regulácia a deregulácia v Európe a USA sú veľmi podobné a majú podobné princípy, čím viac tu uspejeme v dohodách s USA ku kapitolám založeným na našich spoločných regulačných princípoch, tým viac sa toto bude môcť e, preniesť do našich diskusí s tretími krajinami. Doteraz sme mali len kapitolu k energetike a surovina V našich e, dohodách so susedskými krajinami máme to v dohode s Ukrajinou, s Moldavskom a s Gruzinskom. Tiež hľadáme dohody e, ako je Maroko, ale uspejeme poprvýkrát zapojiť tento typ ustanovení z USA, je jasné, že by sme mohli mať oveľa silnejší signálny efekt, pokiaľ ide o pravidlá pre e, investície pre suroviny a energetiky. Keďže hovoríme čoraz viac o energetike, element, ktorý sme navrhli, súvisí s obchodom so, so súrovinami. Oveľa viac sme tu sledovali e, exportné obmedzenia USA k surovinám a je veľmi dôležité, aby sa toto pretavilo do spoločných ustanovení e, v TTIP. Aká je terajšia situácia? Máme technické diskusie z USA. Diskutujeme tiež s regulátormi z USA a hľadáme tie elementy, kde sa nám podarí verifikovať, do akej miery naše regulatórne, naše regulatorné prístupy sú kompatibilné. Avšak Spojené štáty ešte neprijali politické rozhodnutie, pokiaľ ide o energetiku a suroviny. Toto je téma, ktorá by mala mať politickú citlivosť. Sú tu diskusie v kongrese USA, niektorí zástancovia sú e, za zrušenie obmedzení, dokonca rýchlejšie, než príde TTIP A niekedy sú tu zastupcovia, ktorí chcú opak. Nie je to vraj uspokojivé, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a tak ďalej. Je to veľmi dôležité v tejto téme. E, táto otázka má teda určitý stupeň politickej citlivosti. Každopádne kombinujeme tu politické rozhodnutia a komisár de Gucht o tom určite hovoril s príslušnými, s príslušnými partnermi, vyslancami. Na poslednom stretnutí minulý týždeň v Sydney a okrem tohoto na technickej úrovni môj tým má pravidelné diskusie s regulátormi v USA na, v oblasti energetiky zistiť čo najviac, aký je potenciál pre túto oblasť e, energií a e, surovín. Tak, takýto je momentálny status quo v tých rokovaniach pre, pre uľahčenie obchodných stykov z USA. Teším sa ďalším e, otázkam. E, určite k témam, ktoré sú pre vás, pre váš výbor veľmi dôležité. Ďakujem pekne, pán Balcerov. Teraz sú na rade naši koordinátori alebo kolegovia teda za jednotlivé politické skupiny v mene skupiny EPP pán e, podpredseda e, parlamentu pán Tajany. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že dohoda z USA je veľmi dôležitá pre e, rozvoj nášho hospodárstva, avšak treba túto hru e, hrať na rovnakej úrovni a všiaľ v obchodnej politike v minulosti sme boli príliš naivní. Nedostatočne sme chránili naše záujmy a e, to dalo do výhody e, protivníkov. Teraz ide o to, aby sme programovali ofenzívu ambiciozne, aj voči teda USA. Ja som spokojný, že pokiaľ ide o e, tarifné bariéry, je tu pozícia zo strany Európskej komisie, ktorá vyjednáva z USA. Avšak sú tu témy, o ktorých myslím, treba si silne vypočuť náš hlas. Vedúci našej delegácie rokovacej e, sa vyjadril e, k e, obmedzeniam na tému v súvislosti s plynom a ropou. Dnes je situácia dôležitá, pretože USA si žiada, aby sme boli tvrdí voči Rusku, pokiaľ ide Ukrajinu. Európa 30 európskych dodávok má z Ruska. Nemôžeme tu mať zároveň spor s Ruskom zároveň teda mať tu USA, ktoré by mali byť našim spojencom pokiaľ ide o Ukrajinu, ktorý, e, ktorý dávajú na nás reštrikcie, pokiaľ ide o e, teda plyn a ropu. Ja si myslím si, že toto je e, dobrá zbraň pre našich vyjednávačov. Musia naozaj zmeniť postoj, pretože inak budeme tlačení z jednej strany Ruskom, z druhej strany USA. Mali by sme sa nechať vypočuť, hovoriť hlasnejším hlasom aj pokiaľ ide teda o Ukrajinu. A ďalšia dôležitá téma je tu e, celosvetový spor s Čínou o e, primárne zdroje. Aj USA majú záujem mať spojenca, pokiaľ ide o e, teda základ, teda primárne suroviny, takže myslím si, že ide tu o spoločnú politiku v tejto oblasti medzi nami a potom pokiaľ ide o automobilový sektor, štandardy, ako e, to vyzerá e, v oblasti rokovania o vzájomnom uznávaní testov a certifikácií? Čo by bolo dôležité pre e, všetky automobilové domy v Európe? Ako to vyzerá teraz s vzájomným uznávaním štandardov? Ďakujem. Ďaká. Teraz pani Van Bremt v mene SND. Ja, ja ga het in het Nederlands doen. Um, uh, Ďakujem. Chcela by som tiež začať s oblasťou energetiky. Prišla som trošku neskôr, rozpravdujem sa za to. Už som povedala, že politická skupina SND kladie dôraz na to, aby sme na eh, trhu s energiami eh, postupovali eh, naozaj rozhodne Ehm, máme obavy, pokiaľ ide o pritlicový plyn. Tam na Európu sa vynakladá značný tlak. Európa má ehm, byť eh, donútená vstúpiť do tohto eh, dobrodružstva, ale my si želáme v prípade využívania bridlicového plynu vopred eh, nejaké hodnotenie dopadov. Takéto rokovania sú zohľadené aj, takéto okolnosti sú zohľadené aj v, počas rokovaní. A čo je dôležité vo všeobecne pre SND je že by mali byť zohľadené aj občianské iniciatívy, iniciatívy mimovládnych organizácií. V oblasti klímy to tak nebolo a USA vynakladajú naozaj značný eh, tlak na nás. mimovládne organizácie budú do tohto nejako zainteresované. Mali by sme myslieť aj na klimatickú konferenciu budúci rok. Mohli by sme možno spoločne s mimovládkami e, začať pripravovať e, klimatickú konferenciu. Keď chceme niečo dosiahnuť spoločne s USA, e, bolo by to naozaj vynikajúce, keby sa nám to podarilo. A teraz k legislatívnym konania. Tu je veľká obava. Vy totiž potrebujete naše náš, náš súhlas k TTIPu, keď bude raz vyrokovaný. A my budeme mať e, tu naozaj svoje kritéria Toto platí pre všetky e, výbory, samozrejme nielen pre tento. Ďakujem pekne. A teraz pán e, Grobaček v mene ECR. Ďakujem, ja budem tiež hovoriť v mojom e, rodnom jazyku. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že témy ktorý sme práve teraz počúvali, napríklad prístup na trhy, malé a stredné podniky, celá, všetky tieto témy e, sa zdajú byť veľmi dôležité v rokovaniach. Vypočuli sme si e, tu prístup na trhy, e, že Európa že voči Európe je tu možno momentálne diskriminácia. Takže mohli by ste nám povedať niečo viac, čo o čom sa teraz diskutuje v týchto e, rokovaniach, e, aké témy by mohli viesť k diskriminácii a ktoré by mohli byť tie najdôležitejšie kontroverzné body e, v diskusiách teraz zo strany USA. A aké témy by oni mohli vnímať ako extrémne zložité a ťažké prehľadanie kompromisov. A tiež pokiaľ ide o malé stredné podniky, momentálne sme v situácii, kedy sa veľa e, firiem rozhoduje preložiť svoju e, výrobu do USA e, práve kvôli nízkym cenám energií, ktoré sa potom pretavia do nízkych výrobných nákladov. Takže určité podniky jednoducho sú vytlačané z Európy a priťahované USA. Ako hodnotíte túto situáciu? aký dopad budú mať e, rokovania na toto. E, nejakým spôsobom to zohľadňujete? Je niečo, čo by sme mohli urobiť na to, aby sme našli kompromis na e, právnej úrovni voči tomuto? A teraz napokon bridlicový plyn a teda suroviny celkovo, obzvlášť teda táto súrovina, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Čo si e, myslíte, e, zmení sa nejako rokovací e, mandát zohľadne aktuálnu situáciu v Európskej únii v tejto oblasti, obzvlášť teda pokiaľ ide o vývoj vzhľadom na ruskú krízu, pretože prebiehajú diskusie a sú tu hlasy, ktoré hovoria, že možno by sa mal v tejto sfére zmeniť prístup Európy Myslíte si, že eh, to bude mať nový negociačný mandát, eh, že sa teraz zmení ten rokovací mandát, ktorý máte momentálne? Ďakujem. Ďakujem a ďalším rečníkom pán Lina, pani Lina za ALDE. Ďakujem pekne, pán hlavný eh, vyjednávateľ, za vašu prítomnosť tu aj za vaše vysvetlenia. Ako zastupcovia LD myslíme si, že TTIP je naozaj dobrou príležitosťou pre hospodársky rozvoj, pre Európu a Európsku úniu. Avšak e, kto sa zúčastnil e, volebnej kampane, stretol sa s e, veľmi silnou kampaňou proti TTIPu a bolo veľmi ťažké tieto rokovania obhajovať. A preto mám konkrétnu otázku Ehm, Európska komisia by, myslím, mala začať proaktívnu informačnú kampaň na túto tému, ktorá by eh, nejako čelila tejto eh, protipropagande. Eh, Napríklad hovorím teraz o rakúskom príklade, kde momentálne najväčšie noviny využívajú leto na takúto, na, na takúto kampaň proti typu. A pokiaľ ide o kapitolu malých podnikov, ako ste teraz vysvetlili, nie je to iba kapitola malých a stredných podnikov, ale aj e, teda celkovo dohoda, ktorá e, malé stredné podniky e, sa snaží e, veľmi zohľadňovať, čo si teda veľmi vážime, keďže viac než 90 ako vieme, priemyslu e, vlastne predstavujú malé a stredné podniky. Takže dúfam a teda pýtame sa vás, e, či to bude nejaká komunikačná kampaň zo strany komisie, ktorá bude trošku úspešnejšia e, v tom našom e, prístupe približovania sa k občanom. Ďakujem. Pán e, Erikson v mene Zelených, nech sa páči, máte slovo. My sme zmenili názory, ja sa vyjadrím. Namiesto toho Ďakujem. Ďakujem za informácie. Mám tri body. Mali sme v, Európskom, v našom národnom luxemburskom parlamente vypočutie za prítomnosť Európskeho parlamentu a jednu otázku, na ktorú komisia neodpovedala, že či to budú ratifikovať národné parlamenty. Môžem vám povedať, že predseda komory poslancov v Luxemburgu bol dosť nahnevaný, že nedostal odpoveď a čoraz viac e, národných parlamentov povie, že e, komisia e, nám povie možno áno, možno nie a nakoniec nám povie nie. Takže ja vám hovorím, že ak toto nevyjasnite, tak otvoríte nový front a určite budete mať problémy s jeho zvládaním. Druhá otázka sa týka arbitrážneho súdu. Pokiaľ ide o túto otázku, my ako zelení si myslíme, že v Európe máme stabilnú judikatúru. E, my sme boli dosť osamotení e, v minulosti, ale teraz sa k nám pridali aj socialisti a teraz sa nám aj niektorí ďalší e, prominenti pridali. Pán Juncker vo svojom prejave pred Európskym parlamentom povedal, že vôbec nie je v záujme nikoho mať nejaký arbitrážny súd, trade agreement medzi dvoma národmi, ktoré majú veľmi výkonné súdne a právne systémy. Takže vy tu máte teraz viac ako 100 tisíc účastníkov na, vo vašich konštatovania a môžete už dnes povedať, že to necháte tak, lebo ja si myslím, že mnoha, mnoho Európanov nevidí užitočnosť to, mať takýto arbitrážny súd medzi dvoma ekonomikami, lebo máme naozaj veľmi, perform, veľmi výkonných sudcov. No a po tretie sme vo výbore ITRE, ale ja by som vám chcel povedať jednu vec. Obama bol v apríli v Európe. Robil prejavy, áno, Amerika bude solidárna s Európou, ak Rusi budú robiť problémy. Potom novinári odišli zo sály, zostali tam len šéfovia štátov a čo povedal Obama? Obama povedal, nerobte si e, ilúzie, e, bridlicový plyn do Európy nebude prúdiť, pretože pre môj priemysel to je jediná komparatívna výhoda, ktorú mám. A každý, kto pracuje s energetickým trhom, to pochopí, že máme tu 4 e, eurá na jednotku v USA, ja mám trh e, so 8 jednotkami v Európe, to sú marginálne trhy. Čo sa stane, keď ja budem niekoľko tón posielať a hneď ceny v USA vystúpia a dosiahnu takmer také isté ceny ako v Európe. Antonio, keby, keby si bol ministrom priemysla v USA, tak by si sa i hneď postavil a povedal by si mi nikdy našu komparatívnu výhodu nepustíme Európanom. Takže ja v tomto bode nie som veľmi optimistický a chcel by som vás požiadať o jedno vyjasnenie. Povedali ste, že, sa bude, že budete bojovať o tranzit. To znamená, že ak USA z nejakých dôvodov odmietnú potrubie z Kanady až do nejakého prístavu, na juhu, niekde pri Mississippi, vy sa budete stiažovať proti USA, ak vy poviete, že vy e, budete pretláčať tento tranzit. Čo to znamená? Ďakujem vám za presné odpovede. Ďakujem. Uh, thank you very much, Mr. Ďakujem. A teraz pán Seligiotis ktorý zastupuje GUE. E, Ďakujem pekne. GUE by chcela spomenúť tri otázky ktoré sme už e, spomenuli predtým, takže v prvom rade k malým a stredným podnikom. Všetci vieme, že naozaj veľká e, časť európskeho priemyslu pozostáva z malých a stredných podnikov a máme dojem, že pre nich e, táto dohoda bude mať negatívny dopad. A nemáme ešte žiadnu uspokojivú odpoveď na toto. Európska komisia zohľadňuje malé a stredné podniky, pokiaľ ide o transatlantický trh. A ako potom budú ovplyvnené malé a stredné podniky touto dohodou. A potom ďalšia otázka Netýka sa to ani tak tohto výboru, ale máme dojem, že doteraz v týchto rozhovoroch sa neprijali žiadne opatrenia a, a týkajúce teda práv zamestnancov a ochrany teda európskych e, zamestnancov ich práv, pretože e, oni e, už toho vybojovali veľa a nechceme, aby o to prišli. A potom to už e, spomenuli predrečníci. Katrin aj Klod e, spomenuli predlicový plyn. Ja by som tu chcel spomenúť ďalší aspekt. Ťažba predlicového e, plynu má negatívne environmentálne dopady a okrem toho tým vzniká tlak na Európu, pokiaľ ide o výrobu v Európe. Máme tu už e, prvé e, sondovanie v Európe teraz, e, takže je tu nátlak na Európu, aby aj ona získala predvecový plyn, pretože americký predvecový plyn má vplyv na trh a to môže mať negatívny dopad na Európsku úniu. A toto treba objasniť. Nemôžem to zajsť tak ďaleko, že my jednoducho budeme nútení Eh, takýmito vyjadreniami, ako to spomenul Claude pred chvíľou. Keď nám eh, teda Obama nechce k dispozícii priblicový plyn, eh, že to nepôjde iba o hospodárske aspekty, ale o, o, aj o environmentálne aspekty. Mohlo by to mať negatívny vplyv na európsky kontinent aj na zvyšok sveta. A my chceme, aby sa zohľadnila aj klimatická zmena a environmentálne aspekty. Ďakujem pekne za tieto poznámky. A teraz rečník za EFDD. Nech sa páči, ďakujem. 19. marca 2014 Il Sol 24 Ore, známy hospodársky denník v Taliansku, eh, pracoval eh, článok eh, Prilicový plyn je nová atomická bomba studenej vojny Spomínajú sa tam e, vlastne, spomína sa tam e, vlastne vydierania Putina a spomínajú sa tam aj údaje Medzinárodnej e, agentúry pre energetiku. Hovorí sa tam, že tento že vlastne tie e, krajiny, ktoré e, hovoria, že tento plyn majú, že ho vlastne nemajú. E, USA momentálne importujú veľmi veľa barilov ropy a výroba nekonvenčnej ropy má, sa má najviac zvýšiť v roku 2016. Pokiaľ ide o plyn, USA importujú 11 svojej spotreby a výroba plynu aj nekonvenčného je naďalej e, konštantný e, medzi rokmi 2011 a 2013. Zvyšil sa iba o 0,9 Takže týchto 100 rokov e, amerického zemného plynu, zdá sa, že to je iba rozprávka, ktorú si niekto vymyslel. Ja teda nechcem, aby Európa teraz išla hľadať prínosy dohody TTIP a vlastne e, USA nám nemôžu dodávať tento e, plyn e, z viacerých dôvodov, už aj kvôli vlastne jeho skvapalňovaniu a preprave. A nechcem, aby sme kvôli tomu strátili dodávky, ktoré momentálne sú potrebné pre našu prosperitu. Okrem iného nechcem, aby sa toto naozaj stalo trojským koňom, teda takáto energetická výhovorka T-typu, aby sa nevyužila na to, aby do našej legislatívy sa dostal trojský kôň na e, e, e, boj proti ochrany, boj proti ochrany spotrebiteľom a boj proti princípu obozretnosti. Je dôležité, aby globálny trh rešpektoval aj lokálne trhy a aby sa rešpektovali aj lokálne európske podniky. Ďakujem. Uh, thank you very much. Uh, that was, uh, the... Ďakujem pekne. To bolo prvé kolo otázok. A teraz nás čaká prvé kolo odpovedí. Thank you very much and let me start uh, with those... Ďakujem. Začnem otázkami, ktoré sa týkajú e, špecificky energie. Najskôr aký je postoj k Obamovej vlády, pokiaľ ide o reštrikcie v oblasti plynu a ropy. Pokiaľ ide o plyn, to, čo nám hovorí Obamová vláda, je to, že ako náhle budeme mať dohodu e, medzi EÚ EU a Európskou úniou, tak celý systém licencií na export plynu nebude predmetom nejakého diskrečného systému. A pokiaľ ide o plyn, tak nám povedali, že súčasná legislatíva neumožňuje exportovať niektoré typy produktov. Samozrejme, nemôžeme byť naivní. Sú segmenty amerického priemyslu, ktoré to využívajú. Pán Tyrmes to spomenul ale sú tu ďalšie segmenty amerického e, priemyslu, ktoré práve naopak by si želali otvoriť trh e, exportu ropy a plynu, ale my hovoríme, že je nekoherentné mať dohodu o voľnej výmene medzi EÚ a USA a zachovať reštrikcie v oblasti exportu surovín a energií. Pre nás je to veľmi dôležitý principiálny bod a naozaj by bolo veľmi čudné, že pri transatlantickej dohode by sme mali takýto typ reštrikcií, keď my spolupracujeme s USA, tak ako to naznačil pán Tajani, my pracujeme s tretími krajinami, aby tu nebolo re, zbytočných reštrikcií, pokiaľ ide o export. A ešte táto otázka nie je vyriešená. Z politického hľadiska je v USA veľmi citlivou, ale my by sme si chceli zachovať veľmi pevné pozície počas rokovaní z USA. Vaše politické argumenty sú úplne presvedčivé k tomuto bodu. A aký bude dopad odstránenia súčasných reštrikcií v oblasti exportu plynu. My nemôžeme povedať, že, že iba z tohoto dôvodu dôjde k nejakým zmenám a že sa priblížime k cenám za plyn ako v USA. Možno, že vo veľmi malej miere budú možno trošku menšie rozdiely, ako sú v súčasnosti, pretože tu bude jeden dodatočný konkurent a bude tu teda jeden možný dodatočný dodávateľ. A Myslím si však, že by bolo veľmi optimistické povedať nášmu priemyslu, že vzhľadom na to, že sa odstránia reštrikcie exportu v USA, ceny plynu v Európe budú také isté ako v súčasnosti v USA. Je pravdou, že pre niektoré segmenty nášho priemyslu to môže byť problémom. A pokiaľ ide o TTIP, my ak tam myslíme predovšetkým na chemický priemysel, ktorý spotrebúva veľa energie, tak tu máme prechodné obdobie na to, aby sa odstránili colné poplatky v tomto konkrétnom sektore. A ešte čosi, jedna vec, kde si treba vyjasniť naše e, stanovisko. Hovorili sme o frakturácii, a frakovaní e, brzlicového plynu. O tom vôbec v rámci TTIP nehovoríme. Len čo je fracking dovolený, to je suverénne rozhodnutie a neexistuje nejaký medzinárodný zákaz. A v USA je to úplne mimo mandátu TTIP. Ale viete, že v Európe je to vo veľkej miere na národnej úrovni reglementované v členských štátoch, takže toto v žiadnom prípade nebude spomínané počas rokovaní o TTIP. Pokiaľ ide o tranzit, tak sa nehovorí, že e, ktorá krajina má povinnosť postaviť ropovod. To sú e, suverénne rozhodnutia, ktoré e, o ktorých rozhodujú jednotlivé úrady, rozhodnú sa, či predlžia alebo nepredlžia nejaký ropovod alebo nejaké, nejaký vod, ak tam, či, v závislosti od toho, či tam existujú infraštruktúry a ak existuje nejaký projekt vo vašej krajine, tak e, je dôležité to vlastne vo vašej krajine riešiť. To sa týka najmä tých susedných krajín. V našich vzťahoch z USA e, to nie je vec prvého významu, pretože medzi nami je oceán ale predsa len hovoríme, že by sme v tejto dohode chceli mať aj energetickú časť klimatické zmeny. Najskôr vás chcem ubezpečiť, že moji kolegovia z DŽ Klima, s ktorými sme e, v permanentnom kontakte, hovoria, že ideme dopredu v smerom k dohode klíma v predvečer Parískej konferencie, ktorá sa uskutoční na budúci rok. Toto nefiguruje priamo v TTIP, ale moji kolegovia majú naozaj dobrú úroveň spolupráce s kolegami v USA ohľadne klimatických zmien a viete, že v USA e, sa urobil krok vpred, pokiaľ ide o klimatické zmeny. A čo bude nové v rámci TTIP? pre životné prostredie. V kapitole životné prostredie sme identifikovali oblasti, kde by sme chceli posilniť spoluprácu s USA. No a to sa týka otázok iných, ako sú klimatické zmeny. Je tu všetko, čo sa týka zachovávania prírodných zdrojov, ktoré sa môžu vyčerpať, takže to presahuje oblasť klimatických zmien. To bude jedna z otázok, ktoré by sme chceli E, riešiť v rámci kapitoly e, udržateľný rozvoj. V úvodnej prezentácii som nepovedal niečo, lebo som vám povedal, že nebudem hovoriť o všetkých témach, o ktorých sa rokuje, ale USA sú krajinou, ktorá má vždy kapitoly o životnom prostredí vo všetkých dohodách a v tejto dohode budeme mať veľmi e, silné ustanovenia, ktoré sa týkajú otázok spojených e, s prácou a životným prostredím. Ešte tu boli otázky. Áno, ešte tu máme informačnú kampaň, ktorá by mala byť proaktívnejšia, môžem vám povedať, že sa o to snažíme Vyvíjame komunikačné úsilie nielen v Bruseli, ale aj v členských štátoch, vysvetľujeme pozitívne body TTIP, snažíme sa odpovedať na obavy niektorých a hovoríme, že nie všetko, čo sa hovorí, vychádza z reality, hovorí sa, nehovoríme o nehovorí sa o hormónoch, o geneticky modifikovaných organizmoch, o potravinovej bezpečnosti je veľa vecí, E, ktoré sa spomínajú, na mnohé veci odpovedáme, ale sú tu ešte stále obavy. Už som bol v Rakúsku, aby som sa stretol s poľnohospodármi a určite v septembri alebo v oktobri tam pôjdem opäť, aby som sa stretol e, s rakúskymi odborármi. Treba e, naďalej ísť dopredu, treba o tomto všetkom hovoriť, pozrieť sa na pozitívne body TTIP, ako aj na, na to, že nie všetky obavy sú e, plne e, odôvodnené. Ale e, komisia sama nemôže k tomu dospieť. My vedieme rokovania a vyjednávania a my môžeme možno e, získať pomoc e, od tých vás, e, ktorí si myslia, že tento projekt e, E, že stojí za to e, postaviť sa zaň. E, príklady citlivých oblastí pre USA a pre ktoré je Európa diskriminovaná. Samozrejme, to sú verejné trhy. Nego, e, legislatíva pre verejné trhy v Európskej únii je otvorená, máme smernicu, ktorá vychádza z princípu nediskriminácie, takže všetky Podniky môžu participovať na verejnom trhu, nie je tu žiadna diskriminácia. Bohužiaľ v USA tomu tak nie je, pretože tam je federálna legislatíva, ktorá núti nakupovať americké veci, takže ak chcete sa zúčastniť nejakého projektu pri stavbe železnice alebo nejakého iného, tak je tu diskriminácia voči európskym produktom. A toto je naša hlavná priorita. V rokovaniach, vo vyjednávaniach s tým by sme chceli skoncovať. A vieme, že to bude jeden z najťažších bodov, pretože zo americkej strany je tu veľmi silný politický tlak. Nie sme naivní, my e, do tých rokovaní pôjdeme s veľmi jasnými predstavami a myšlienkami o tom, čo sú európske záujmy a ak dohoda nebude vyvážená, tak nebude v parlamente ratifikovaná. Takže sú tu e, otázky, kde sme pevní a vy, vyvíjame taký natlak, aký môžeme. Potrebujeme nový mandát. V zásade mandát, ktorý sme dostali od rady, a boli to aj dve uznesenia, ktoré preukázali, že nás Európsky parlament podporuje, tak tento mandát je jasný. Sú tu body, o ktorých sa nebude e, vyjednávať, takisto sme povedali, aké sú naše ciele. A v tomto štádiu nevidíme dôvod, prečo by bolo potrebné revidovať tento mandát. To však neznamená, že, e, nebude, že k tomu nemôže dôjsť počas rokovaní my budeme mať rokovania s členskými štátmi, s radou, s Európskym parlamentom a že to neznamená, že nebudeme potrebovať upresniť náš mandát. No a to ma potom vedie k otázke arbitráže. Pán Čirmes, Samozrejme, ja nemôžem komentovať veci, e, podstatu veci, lebo rokovania ešte stále prebiehajú. My sme dostali okolo 50 tisíc odpovedí. Komisia s najväčšou pozornosťou bude tieto odpovede e, analyzovať a na, tejto, na tomto základe, na základe rozličných stanovisk sa pozrieme, aké budú najlepšie kroky e, pre nás v tejto oblasti. My nechceme definitívne závery skôr ako v oktobri, v novembri, vzhľadom na obrovské množstvo e, otázok a odpovedí a budúca komisia e, to potom môže riešiť, môže o tom diskutovať s radou, s Európskym parlamentom, ako aj s rozličnými účastníkmi. V tomto štádiu neviem vám povedať a nemôžem vám povedať, že čo navrhne komisia, pretože my budeme musieť E, počkať na detailné analýzy odpovedí, ktoré treba ešte dokončiť, spracovať. Ešte tu bola jedna otázka o negatívnom dopade na malé a stredné podniky. Ja som pripravený hovoriť vám o tomto všetkom. Vy mi môžete spomenúť konkrétne príklady, kde by mohli trpieť malé a stredné podniky v Európskej únii. Doteraz malé a stredné podniky sa sústredujú skôr na šance, ktoré im z tejto dohody môžu vyvstať. Hovorí sa tam o rozličných reglementáciách v EÚ a USA a to je veľmi dôležité pre malé a stredné podniky, lebo ich to oveľa viac námahy stojí ako veľké podniky. Je tu pred, sú tu predovšetkým inšpekcie, e, pod, lebo ak sme napríklad nejakým veľkým výrobcom chemických výrobkov, tak tie rozdiely e, v cenách sa ľahšie prekonajú ako v prípade v opačnom prípade. Napríklad my nechceme e, znásobiť e, ceny, ktoré vyplývajú z reglementácie a ktoré platia malé a stredné podniky. A teraz som sa spomenul, že som nezodpovedal na otázku ohľadne vozidiel. Hovoríme o tom z USA, možno, že je to oblasť, kde ktorá bude mať naozajstný dopad na naše podniky a na náš export. Ako viete, colné poplatky sú veľmi nízke na a auta a počítače okolo 5%, v Európe 10%. Takže dopad na podniky bude závisieť od toho, do akej miery sa nám podarí zharmonizovať technické normy, najmä v oblasti bezpečnosti. My na tom pracujeme spolu s orgánmi európskych regulačných úradov. My e, vytvárame metodológiu na základe konkrétnych prvkov a potom budeme to vyhodnocovať ako dve technické reglementácie, ktoré nie sú rovnaké a ktoré môžu byť niekedy v zásade odlišné, môže, môžu sa kombinovať tak, aby mali rovnaký dopad a rovnakú mieru ochrany. My pracujeme veľmi intenzívne spolu s NICAP, aby sme išli týmto smerom, aby sme túto metodológiu používali. V niektorých prípadoch sa pozeráme na to, či môžeme harmonizovať, pretože v USA je veľmi niekedy zastaralá reglementácia, ktorá nebola za posledných 20 rokov modifikovaná, takže sú tu niektoré texty, ktoré treba zmodernizovať. No a my sa o to snažíme komparatívne spolu s nami v rámci dohody 80-18 e, z roku 99. No a potom tu máme ešte otázku fungovania vozidiel vy viete veľmi dobre, že súčasná situácia nie je veľmi uspokojivá. Pred 15 rokmi sme vypracovali normy, ale iba dve z nich boli aplikované v USA. Takže vidíme, ako sa snažia, aby veci lepšie fungovali na medzinárodnej e, úrovni. A národné parlamenty, áno, pardon, zabudol som na to keď bol komisár de Gort v Berlíne pred dvoma mesiacmi. Ak, sa, ak si dobre spomínam, tak vysvetlil a všetko, čo vlastne, nemohol to povedať, ale povedal všetko, čo mohol povedať, čo sa mu na konci negociačného procesu vidíme, či sa dospeje k dohode alebo nie. A on povedal toto. Vzhľadom na to, o čom všetkom sa hovorí a všetky otázky, o ktorých sa v tejto oblasti hovorí, táto dohoda bude zmiešanou dohodou a preto bude potrebné, e, aby, boli, e, aby bola táto dohoda ratifikovaná v národných parlamentoch. To nám komisár de Gucht povedal v Berlíne. Nie je to nič záväzné z politického hľadiska. Sme ešte stále v, od, v etape vyjednávania. Nechcem prejudikovať to, čo povie komisia, ale komisár de Fucht povedal, že si myslí, že bude potrebná ratifikácia zo strany národných parlamentov. Ďakujeme. A teraz posledné kolo otázok. Beriť do úvahy počet rečníkov opätovne minútové vstupy. To mi je veľmi ľúto. Prvým je pán Rubich. Ďakujem srdečne za túto diskusiu. Moja otázka smeruje k tomu, ako vy vnímate rokovania e, Svetovej obchodnej organizácie, ako je dopady bude mať, keď naozaj ukončíme kolo rokovanie, keď teraz tá blokáda e, nebude ukončená, bude to mať dopady na TTIP a bude to meniť, ovplyvňovať jedným či iným smerom priority TTIPu. A ďalšia otázka sa týka štúdie Európskeho parlamentu, kde ide o to diskutovať o pridanej hodnote v EÚ, akú výhodu vlastne prináša občanom táto, toto rokovanie. A tu sa konštatovalo, že až na osobu, e, na občana 526 eur môže, predstavovať táto výhoda. Považujete toto číslo za realistické? Ďakujeme. Ďalšou rečničkou je pani Nibler. Ďakujem. Mám tri otázky. Prvá sa týka témy verejné obstarávanie. Na začiatku ste povedali, že tu nesmie byť diskriminácia a že Američania tu nemajú žiadne restrikcie, pokiaľ ide Buy American. Hovorili ste o železnici a mňa by zaujímalo, čo sa vlastne rokuje. Máme tu stálu vojnu medzi Boeingom a Airbusom. Ide tu napríklad aj tú, o túto oblasť, čo sa tu zvažuje. A je tu rokovacia línia, tak aby sa všetky takéto rokova, e, takýto protekcionizmus zamietol. Druhá otázka sa týka regulačnej spolupráce, hovorili ste tu o osobných vozidlách, e, liekoch a tak ďalej. Tu máme teraz e, digitálnu agendu, centrálne témy e, i pre budúce roky. Čo téma dominancia na trhu, pokiaľ ide o amerického dominantného poskytovateľa internetu, otázka e, Google, Amazonu a iných ďalších e, monopolistov. A ďalší tu už hovorili o ochrane investícií a chcem tu len podporiť pána Turmesa. Vy ste povedali, že sa k tomu nevyjadrujete. E, my sme volení zástupcovia, ale keď počujete ľudí vonku, ako sa robí propaganda okolo TTIPu, ak my nič v ochrane investícií nepovieme, keď nemáme jasnú líniu, E, tak je, to vyzerá, ako by sme nepotrebovali investičnú ochr- och- ochranu. A vyzerá to tu na, e, že to bude veľmi ťažké v Európskej únii organizovať tieto rokovania. Takže i tu by som chcela povedať, že mala by som s tým svoje problémy. Ďakujeme, kolegyňa. Ďalším rečníkom je pán Federlej. Ďakujem, budem stručný. Som za, veľmi za TTIP, ale ak by mal platiť, potrebujeme podporu európskeho obyvateľstva. A jedna z vecí, ktorý tu spomenuli kolegovia v predvolebnej kampani, že e, sú tu naozaj fantázie o tom, čo sa deje, či nedieje. Je tu možnosť e, zvýšiť transparentnosť týchto rokovaní, aby sa odstranili tieto ilúzie okolo toho, čo sa vlastne deje. Ja som švéd a vy viete, že my sme veľmi za voľný obchod, ale my tiež vieme, že potrebujeme podporu populácie. Ak stratíme tu, stratíme i tu ten dohovor. Je tu teda možnosť zväčšiť eh, transparentnosť? Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Del Castillo. Ďakujem, vážený pán predseda, ďakujem za informácie, ktoré sme tu dostali. V súčasnosti skôr ako pridávať otázky o špecifických sektoroch, by som e, bola radšej, keby ste nám mohli poskytnúť taký obraz, taký čo najčistejší obraz toho, kde sa nachádzame v zmysle E, vyjednávaní, aké budú nasledovné kroky. E, tento konsolidovaný text, čo to znamená? Bude to text, ktorý sa bude týkať všetkých technických návrhov a obsahu e, zmluvy, aké budú nasledovné kroky a potom kontextualizovať aj situáciu v USA počas tých priebežných volieb e, kongresu. Ďalej tu máme prezidentské voľby v roku 2016, ale to sa začína ešte vždy rok dopredu. A ďalšia dôležitá vec, aké opatrenia navrhujete, pokiaľ ide o Fast Track Authority, ovplyvní to alebo neovplyvní výsledky, ako toto vnímate z hľadiska týchto technických negociácií. Ďakujem. Uh, thank you very much. Ďakujeme. Pani Griffin. Ďakujem. Veľmi som vďačná to, za to, čo ste povedali o malých a stredných podnikoch, ale potrebujeme viac uh, informácií o ochrane týchto podnikov, Prístupujte na trhu, uh, Možno, že by sme, ste nám mohli povedať o pokroku, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie eh, medzinárodných štandardov a tiež predpisy týkajúce sa ochranu eh, práv zamestnávania a verejných služieb. V Spojenom eh, kráľovstve by išlo napríklad o, o verejnú zdravotnú sféru. Ďakujeme. Slovo má pán Erikson. Ja by som sa rád spýtal to isté, čo povedal pán Federli. Väčšia miera transparentnosti. V diskusii je veľký problém v tom, že diskusie sú veľké, veľké špekulácie a myslím si, že niektoré sú i opravnené, ale vašim problémom je to, že diskusie nie sú až také dobré, keď vieme, že nemôžeme sa zúčastniť na všetkých týchto diskusiách a, a pozíciách, ktoré e, komisia e, a USA príjmajú. Takže rád by som a ocenil by som väčšiu mieru transparentnosti, aby diskusia bola kvalifikovanejšia. Ďakujeme. Pán Kofford je ďalším rečníkom. Ďakujeme za vynikajúcu prezentáciu. Dodať chcem, že je to veľmi dôležité pre EÚ e, vzťahy z USA, aby sa dovršili tieto dohody pre rast, pre pracovné miesta, tiež obchodné politiky. Spomenuli ste kapitolu o energetike. Je dôležité položiť tú otázku. Ak e USA budú vyvážať viac uh, LPG. Pozrime sa, čo bude robiť e, Európa. V USA ceny sú oveľa vyššie, tam je veľký dopyt v Japonsku, v Koreji, v Číne. Bude niečo v dohode v tom smere, čo by dalo výhodu EÚ pri takejto kapitole? To je moja prvá otázka. Bola by to geopolitická výhoda, ak by to bola takáto, ak by to bola takáto podmienka, ale či prejde. Je možné pri pracovnoprávnych dojednaniach je tu k tomu príslušný dohovor. Ide tu tiež takisto podľa mňa o rovnaké podmienky. Ďakujem. Ďakujeme. Posledná otázka pani Sakorafa. Ďakujem pekne. Chcela by som konštatovať, že oslabenie demokratických inštitúcií a postupov vedie k tomu, že, že interná politika jednotlivých členských krajín sa tu e, dostáva pod tlak, že totiž e, e rozhodujú podniky. Je tu nadvláda podnikov, ktoré chcú dosiahnuť čo najväčšie zisky. Väčšina inštitúcií a aj pracov, e, pracovné práva pracujúcich sú e, dané stranou. Už sme tu e, v iných dohovoroch skonštatovali takýto stav. Ale ako to bude vyzerať teraz naozaj zo stav, a ako to vyzerá s právami podnikateľov, podnikov, ktoré môžu e, vlastne e, na súkromných e, súdoch vlastne žalovať štáty. Ide i o demokratické príjmanie rozhodnutí. Nezohľadnili ste toto, veď to by mohlo znamenať veľké problémy. Ďakujeme. Vážený pán vyjednávač, máte slovo. Ďakujem. Snáď začnem otázkou Pilar de Castillo, pretože eh, ide tým tam, takým všeobecným smerom, pokiaľ ide o rokovania. V týchto rokovaniach eh, na nich pracujeme už rok. Veľa práce bolo technickej vo všetkých oblastiach. O, eh, obe strany vysvetlili celkom jasne, čo chcú z týchto rokovaní čoraz väčšom počte e, e, oblastí sú návrhy zo strany EÚ a USA a tieto sa teraz konsolidujú do konsolidovaných verzií kapitol. Pracujeme na veľmi komplexnom dohovore, ktorý možno bude mať aj 15 kapitol. Neexistuje teda nič také ako konsolidovaný text T-typu. Sú tu špecifické oblasti, kde máme konsolidovaný text a i tam množstvo vecí, ktoré treba zmieriť medzi USA a, a európskou pozíciou. Aké sú ďalšie kroky? Nuž, myslím si, že čoraz viac budeme sa presúvať k diskusii o komplexnejších aspektoch týchto rokovaní, Bude to tiež vyžadovať väčšiu mieru politických rozhodnutí. Nie sme ešte v takom stave a v tento rok to ani neočakávam. Určite chceme dovršiť tieto rokovania počas Obamovejho mandátu. To je politickým cieľom rady. Budeme musieť byť v takej situácii, E, e, na jar budúceho roku, kde obe strany môžu diskutovať zložité politické aspekty týchto rokovaní. V tejto chvíli je veľmi dôležité e, mať podporu v Spojených štátoch, nie je to kritické. Technická práca sa musí odviesť. Budeme mať situáciu, v ktorej E, podpora obchodu e, bude musieť prísť e, kongresom a neskrývam, že to bude veľmi komplikovaným faktorom pre očakávania uzavretia tejto dohody, ktorý sa naznačil zo strany Európskej rady. Pokiaľ ide o otázku transparentnosti, poviem, čo robíme a potom vám poviem k tomu, ako možno to uspokojiť. Predseda Juncker povedal, že máme e, reflektovať tieto otázky. Pokiaľ ide o členské krajiny a parlament, samozrejme všetky návrhy, ktoré sme predložili USA, sa diskutovali predtým s členskými krajinami, takisto s, e, s výborom INTA Európskeho parlamentu. takisto s predstaviteľmi týchto e, výborov v monitorovacej skupine INTA. Pokiaľ ide o takmer všetky oblasti rokovania, sme práve zverejnili materiály, kde sa do podrobnosti vysvetľuje, aká je pozícia, ktorú EÚ zastáva. Takže je tu množstvo verejného, verejných materiálov k dispozícii, a ktoré sú prístupné. A je pravdou, že napriek toho všetkého je tu veľa obáv e, ohľadom toho, o čom sú tieto rokovania. Pokiaľ ide o pozíciu USA, musíme tiež e, rešpektovať e, dôveru našich partnerov. Nemôžeme len vysvetľovať verejne pozície rokovacie USA, pričom sú tu určité obmedzenia, pokiaľ ide do akej miery môžeme zdieľať materiály, ktoré nám posielajú Spojené štáty v rokovaní. Snažíme sa zistiť, ako to prekonať, vysvetľujeme USA, aké je pre nás dôležité zdieľať tieto dokumenty v, v dôvere medzi USA a e, Európskym parlamentom. Časťou problému je, že Spojené štáty majú vlastné postupy, nezdielajú to s kongresom, to, čo je od nás, zdieľajú ich vlastné dokumenty, ale nie z iných parlamentov. Napriek tomu e, určite budeme pokračovať v reflexiách o ďalších krokoch, ktoré môžu pomôcť zlepšenej komunikácii a transparentnosti. Teraz v rýchlosti ďalšie témy. Pokiaľ ide o rokovania VTO, musíme aktívne sa snažiť zabezpečiť, že sa nám podarí dosiahnuť dohody. Sú tu problémy, o ktorých určite dobre viete. A určite budeme pokračovať v ďalšom angažovaní sa, pokiaľ ide o uľahčenie e, obchodu a do, e, tejto dohody a tiež diskutovať o tom, ako sa môžeme presunúť k ďalším aspektom a agendy z Dohy. Je to veľmi zložité, vieme to, ale určite sa budeme, ak sa zapájame e, intenzívnejšie do rokovaní o TTIP, neznamená to, že by sme zanedbávali agendu VTO. Čísla, ktoré ste spomenuli, pochádzajú e, z dopadovej štúdie, ktorá je ale z obdobia pred spustením rokovaní Odhaduje sa, že všeobecný ekonomický dopad TTIPu bude asi zvýženie HDP 0,5 e, pre celú EÚ. A ak to rozvrstvíme na celú populáciu EÚ, tak takéto číslo naozaj vyjde. Toto číslo nie vždy e, nie dobrú komunikáciu, rozdeliť to na populáciu, to čo, celé číslo rozvrstviť na populáciu, je takisto prínos TTIPu. A súhlasím s tými, ktorí povedali, že musíme vedieť konkrétnejšie oznamovať prínosy TTIPu, pretože ten, tieto veľké čísla o HDP nie sú také jednoduché na komunikáciu s verejnosťou e, a verejnou mienkou TTIP ešte vlastne nebol vyrokovaný, takže sú tu obmedzenia. Ako nemôžete celkom presne vysvetliť, aké budú prínosy v konkrétnej oblasti, ale je pravda, že je to výzva a budeme sa snažiť čoraz viac e, ju e, prenášať. Pokiaľ ide o otázku vzájomného uznávania v rôznych sektoroch, to by bola dlhá odpoveď. Práve sme e, zverejnili v materiáloch, čo chceme robiť v piatich veľkých e, priemyselných sektoroch auta, farmaceutické výrobky, kozmetika, textil a chemikálie. Tieto vysvetľujú pre každý jednotlivý sektor, čo je podľa nás priechodné. Celkom jasne sme dokázali, že vzájomné uznávanie nie je e, relevantné v chemikáliach, keď tu budú re- regulácie na dvoch úrovniach ochrany, vzájomné uznávanie nie je opciou, ale napríklad vysvetľujeme, že vzájomné uznávanie, pokiaľ ide o bezpečnostné pravidlá vo vozidlách, inšpekcie, farmaceutické výrobky, toto všetko sú veci, ktoré sa dajú urobiť bez toho, že by sa spochybnila úroveň ochrany, ale sú to signifikantné úspory pre spoločnosti. Pokiaľ ide o verejné služby, máme tu jasný postoj. Tu sme zverejnili k tomu materiál verejné zdravie a vzdelávanie a ďalšie tieto služby ne, e, obhospodarujeme, tie sú v špeciálnych iných dojednaniach. To musí byť našou pozíciou, pokiaľ ide o e, rokovania z USA. Pokiaľ ide o ECU, e Spojené štáty neradifikovali mnoho veľkú časť dohovoru len dve e, dojednania. Všetky dohovory týkajúce sa e, pracovné práva e, podčiarkli práve tieto dohovory a očakávame, že, v každej dohode, ktorú vyjednávame, bude tu jasné ustanovenie, pokiaľ ide o povinnosti oboch strán rešpektovať pracovné práva. Viacerí ste hovorili o ECU a ISIS. Nebudem hovoriť, aká je pozícia po konzultáciách, ale chcem jasne povedať dve veci. Ak sa pozriete na naše konzultačné materiály a pozriete sa na zlepšenie, ktoré sme dosiahli, ktoré sme navrhli v ochrane investícií, jedna z vecí, je skutočnosť, že investor, investor stráca zisk, pretože nedoskriminatorné regulatórne práva môž, nemôžu byť dôvodom napadnutia ustanovení. Tu je dôležité, ako vyzerajú štandardy ochrany investorov. Tam, kde sme navrhovali modernizáciu you are bear in mind, particularly since you are a committee responsible for No a mnohé prípady, ktoré momentálne sú predmetom verejnej diskusie, sú prípady, ktoré e, sa e, zahájili na základe dohody o energetickej charte a všetky členské štáty a Európska únia sú e, jej súčasťou. A e, týka sa to teda e, E, riešenia sporov na základe teda riešenia e, sporov. 9 členských štátov e, člen z Európskej únie už majú takúto dohodu z USA, ktorá toto obsahuje. Je to dôležitý faktický prv, prvok, treba ho zohľadniť. Ďakujem hlavnému e, vyjednávačovi za túto prezentáciu, ktorá bola naozaj e, veľmi hlbková. Ďakujeme vám a e, radi sa s vami ešte raz stretneme po budúcom kole rokovaní, pretože je veľmi dôležité pre členov nášho výboru Končíme teraz už našu prácu pre, e, pred e, prázdninami. E, pokračujeme v septembri. Želám vám naozaj oddychové prázdniny. Budú to prázdniny aj po volebnej kampani, ktorá si vyžadala veľa síl z našej strany. Takže teším sa na vás všetkých opäť v septembri. Ďakujem.